to London tomorrow morning, so I will will not be there. Will you be here for the vote? No. I'm sorry, I have a... uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Um, welcome to the committee. Um, may I remind... Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Otváram naše zasadnutie. Chcela by som informovať všetkých, že program je indikatívny, niekedy postupujeme rýchlejšie, ako sa pôvodne plánovalo. A pani Stiller sa spýtala, či by sme nemohli vymeniť body 9 a 10. Ona je spravodajkyňou v rámci obidvoch týchto bodov, totiž to bude nás musieť skôr opustiť dnes večer, takže by sme sa snažili teda upraviť program dnešného poobedia spraviť miernu úpravu a to znamená, že aby ste neboli potom prekvapení, že možno postupne ináč, ako to pôvodne bolo plánované. Pokiaľ ide o stanovené časy a poradie je to iba indikatívne, pokiaľ ide o zajtrajší deň, pán López má správu, ktorá sa týka lanovkového zariadenia. Tam budem udelovať mandát, pokiaľ ide o rokovania s radou. To sú moje komentáre k samotnému programu. Chcem sa spýtať, či môžeme schváliť tento program s týmito úpravami, ktoré som navrhla. Výborne, ďakujem pekne. Takže ako som vravela, postupujeme rýchlo, vykonáme tú zmenu, pokiaľ 9 desiatku. Pokiaľ ide oznámenia predsedajúcej, Chcela by som vám povedať, že toto je naživo vysielané zasadnutie. Dokumenty sú v dispozícii na aplikácii e-meeting. Ešte taká, také oznámenie ohľadne personálu. Julia Ferger po 3,5 rokoch, ktoré pracovala pre nás, bude pracovať na inom mieste v rámci Európskeho parlamentu tu. Takže budeme sa ešte ďalej stretávať na zasadnutí predsedov výborov. Ďakujem pekne za ďalšiu spoluprácu. Myslím si, že bude to prospešné a ďakujem pekne za prácu, ktorú ste odvedli pre všetkým pokiaľ o tému verejného obstarávania. Sme radi, že ostávate v Európskom parlamente, ak sme mali nejaké otázky na túto tému. Elena Mandári je na materskej dovolenke a nahrádzajú Pablo Sanz. Pablo, kde ste? Zakývte nám. Výborne. Ďakujem pekne za spoluprácu. Pokiaľ ide o delegáciu do Lotyšska, je k dispozícii správa, ktorá, bude vám daná k dispozícii správ vo všetkých jazykových verziách 26. marca ešte pár bodov, ktoré by sme mohli zaujímať, pokiaľ ide o konferenciu predsedov výborov. Sú tam vlastne dva body, ktoré považujem za dôležité. Jeden dokument sa týka trialógov. Bolo tam 26 ročných odporúčaní, ako riešiť otázku trialógov. viacerých predsedovia výborov, vrátane aj mňa, sme sa zamýšľali nad tým, ako zabezpečiť to, aby trialógy obsahovali potrebnú pružnosť, totiž to niekedy to trvá dlhšie, ako sme si želali. Niekedy je dôležité mať istú prestávku medzi tými kolami, chcete zabezpečiť poskytnutie informácií a bolo by nedobré, keby sme strátili túto istú mieru pružnosti. Zároveň je dôležité, aby poslanky a poslanci mali dostatok času a možnosti komunikovať s ostatnými zainteresovanými subjektami medzi jednotlivými trialógmi. Musí to byť všetko čo najtransparentnejšie. Potom tam bol aj návrh, ktorý sa týka toho, že bolo by dobre prepracovať aj formát dokumentu pre trialog, pokiaľ je ten dokument so štyrmi stĺpcami. Ja si myslím, že práve to bola dostatočne detailná e, vec, detailný dokument, ktorý popisuje situáciu. Dobre, takže potom bola imen názorov s pánom Timmermansom, pokiaľ ide o lepšiu legislatívu a na konferenciu predsedov sa dostal dokument ktorý sa týka lepšej legislatívy. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby boli vnímané skúsenosti aj nášho výboru. Toto nie je len diskusia, ktorá sa má týkať konferencie predsedov, tak pak napríklad pána sa zaujíma, ako by sme mohli lepšie vypracovať posledne vplyvov, pokiaľ ide o zmeny, ktoré sa vykonávajú v rámci práce na legislatívnom návrhu. A ja som hovorila o tom, že viacejkrát to bolo tak, že náš výbor medzentlým trialógmi ešte predtým, ako sa skončil záverečný trialóg, e, dal vypracovať takéto posúdenie, posúdenie vplyvov. A ja zaujímala táto myšlienka, že možno je dobré mať ešte ďalšie posúdenie vplyvov predtým, ako sa vlastne to všetko uzavrie v rámci konečného trialógu. Takže je dôležité, aby sa primeraným spôsobom dali posúdiť jednotlivé vplyvy z hľadiska rady aj parlamentu. Takže myslím si, že to je vec na diskusiu s koordinátormi a politickými skupinami, pokiaľ ide o to, ako sme vlastne mohli prispieť tejto diskusii, ktorá sa týka problematiky lepšej legislatívy. Takže to boli moje stručné oznámenia. Môžeme schváliť zápisnicu z posledného zasadnutia. Vychádzam z toho, že to môžeme schváliť. Dnes teda žiadne návrhy na zmeny. A Teraz bod číslo 4. Tu ide aktuálne informácie, ktoré sa týkajú trialógu ohľadne e, balíko cestovných služieb a poprosíme kolegu, aby nás informoval. Ďakujem pekne. Kolegne Delangen to nemôže byť a bola, bo, požiadala ma, aby som vás informoval, že pokiaľ ide o ďalšiu našu prácu, boli tu navrhnuté určité konštruktívne kompromisy o vzťahu k rade, pokiaľ ide o kompromisný balík, pokiaľ ide o jednotlivé definície, ide o to, aká je to podobnosť k tým balíčkom a pokiaľ ide o prepojenie tých služieb, tu ide o otázky týkajúce sa nesolventnosti. To je to, na čo sa musíme sústrediť. Paušálne cesty, balíky cestovných služieb, to je dôležitá vec hľadiska aj ochrany údajov, ide o to vlastne, ako sa pristupuje k menám. To znamená, že pokiaľ ide o rezervácie, ide o to, že spotrebitelia asi ťažko môžu prijať nejaké rozhodnutie, či teda si objednal nejaký balík, alebo vlastne niečo menej, ako je ten balík. Preto, pokiaľ ide o tieto tzv. clicked routes, tak eh, ide o to, ako to zadefinovať vzťahu k balíkom. Toto je veľmi dôležité z hľadiska spravodajky spravodajcov. Ďalší kľúčový bod v rámci rokovaní sa týka toho, že pokiaľ ide o vyňatie služobných ciest z rozsahu pôsobnosti, pokiaľ návrh komisie sme sa rozhodli vyňať tie služobné cesty z rozsahu pôsobnosti, ktoré sa opierajú o rámcovú zmluvu. Toto je kritérium, ktoré sa dá ľahko zadefinovať a podporí to právnu istotu. Avšak rámcové zmluvy sa neuplatňujú bežne v niektorých členských štátoch. Práve preto rada by chcela rozšíriť tieto výnimky na všetkých cestujúcich, ktorí cestujú za pracovnými účelmi. My sa obávame, že ak by tu bolo takéto doplnenie, mohlo by to viesť k zneužívaniu. Okrem toho, ten systém, ktorý sa týka práv cestujúcich, tu práve chýba a rada tejto veci je veľmi neflexibilná. Spravodajkňa veľmi jasne vyjadrila, že zhoda sa môže dosiahnuť, dohoda sa môže dosiahnuť iba vtedy do mája, ak ráda bude otvorená voči pozícii parlamentu a bude ochotná vykonať zmeny. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, sú veľmi dôležité z hľadiska spravodajkyne, preto je zásadné, že malé hotely ako aj malé cestovné kancelárie, by nemali byť príliš zaťažené. Pokiaľ cestovné služby, ktoré sa vlastne poskytli alebo sa zabezpečili v rámci objednávky nemusia znamenať balík. To znamená, že je dôležité pracovať na formulácii, ktorá by sa týka vlastne toho, čo je balík, ako to odlíši od cestovných služieb, pokiaľ ide o služby, ktoré sa vynáte priamo na mieste. Ináč by malé hotely vlastne nemohli ponúkať už nadalej tieto služby, keďže by museli mať pokryté poistenie v prípade platu neschopnosti. Pani de Langeny si istá, že sa nájde nejaké riešenie a preto je dôležité dosiahnuť zhodu s radou, aby lotyšské predsedníctvo mohlo predložiť túto tému koncom mája na Radu pre konkurenceschopnosť. Je nevyhnutné z hľadiska rokovaní, aby rada prejavila vôľu vykonať ústupky. Ďakujem pekne. Thank you, that's a very clear description. Ďakujem pekne, bolo to veľmi jasné, jasný popis udalostí, pokiaľ je tento trialóg. Pevne verím, že rada nájde nejaké riešenie, pokiaľ ide o riešenie týchto otázok, rámcových zmluv a tak ďalej, aby sme mohli dosiahnuť pokrok. My na tom intenzívne pracujeme a investovali sme do toho veľa úsilia a času. Ďakujem pekne všetkým, ktorí na tom pracovali. Sama. Sú ešte nejaké ďalšie komentáre? Takže môžeme pristúpiť správe pani Sehnalovej, pokiaľ je o zavádzanie palubného systému e-call, o ktorom budeme hlasovať zajtra. Takže Olga, môžete nás poinformovať? Mluviť česky. Áno, ak dovolíte, budem variť po česky takže vám odporúčam nasadiť si sluchadla. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Ďakujem, Vicky. Samozrejme, ja som veľmi rada, že vás môžem informovať o tom, že 2. marca 2015 rada prijala stanovisko v rámci prvého čítania, pokiaľ ide o mm, zavádzanie plodného systému e ktorý využíva linku 112. Táto pozícia rady nadvezuje na dohodu s Európskym parlamentom a vychádza plne z toho znenia, ktoré sa dohodlo v rámci troch trialógov. E, sa to udialo e, minulý rok, tieto trialógy. No a 4. decembra vlastne sa potvrdila, potvrdil kompromis. A to sa potvrdilo vlastne aj na zasadnutí nášho výboru, keď sme vykonali hlasovanie. Pred dvomi týždňami sa textu vyjadrili pozitívne členské štáty, čo skutočne vítam, lebo nám to umožňuje, ako vlastne plynule zahájiť druhé čítanie tu v parlamente. Ja by som chcela stručne pripomenúť, že pokiaľ je toto nariadenie, je to súčasťou balíčku návrhov, ktoré majú v celej Európe zabezpečiť fungovanie služby e-call, ktorá využíva ehm, linku 112. Bezplatne to budú môcť využívať potrebiteľa bez ohľadu na typ a cenu vozidla alebo štátu, v ktorom sa práve budú nachádzať. Tento text vyžaduje, aby nové typy osobných aut a ľahkých užitkových vozidiel od 31. marca 2018 boli konštruované takým spôsobom, aby v prípade vážnej nehody automaticky manuálne bolo spustené tiesnevé volanie na číslo 112. Výsledný text garantuje právo na ochranu údajov a súkromnej sféry. Preto by som chcel na vás apelovať, aby v rámci hlasovania sme podporili to znenie, ktoré schválila Rada bez nejakých ďalších zmien. Pokiaľ je predložený text obsahuje priority nášho výbora, ako aj zohľadňuje stanoviska výboru LIBE a výboru pre dopravu a zodpovedná mandátu, ktorý mm, mi bol udelený v rámci hlasovania Európskeho parlamentu a bol to potvrdené tu na úrovni výboru. Pre všetkým to umožňuje, aby systém e-call mohol začať fungovať a aby mohol prispieť tomu, aby sme mali nižší počet zranených a umrtí v rámci eh, dopravných vod. Zároveň by som sa chcela ešte raz poďakovať pre všetkým talianskému predsedníctvu, komisii, ako aj všetkým členom rokovacieho výboru Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne za efektívnu a konštruktívnu spoluprácu. Vanessa Polillo from the presidency. Hello, Vanessa. Teraz za predsedníctvo. Chcete sa vyjadriť, pokiaľ je pozíciu rady? Nech sa páči. Grazie, presidente, e buongiorno a tutti. Sono particolar... Ďakujem pekne za slovo. Pani predsedníčka, Zdravím všetkých, som veľmi rád, že sa môžem zúčastniť váš zasadnutia. Pokiaľ ide vlastne o túto tému, zavádzanie palobného systému ICO, je to dôležitá legislatíva, ktorá znamená výrazný pokrok, pokiaľ ide o znižovanie počtu úmrtí v cestnej premávke Európskej únii. Chceme teda znížiť počet úmrtí, zranení, ako aj spôsobené škody v cestnej premávke. Ide o to, ako vlastne zlepšiť všetky podporné systémy, pokiaľ nastane nejaká nehoda. Myslím si, toto je skutočne výrazná, výrazný pokrok v rámci Európskej únie. Niekedy je to tak, že naša práca nie je dostatočne sledovaná Niekedy občan, niekedy si občan neuvedomujú, ako im to má uľahčiť situáciu. Ale keď teda začne fungovať tento systém, ak sa zabuduje do vozidiel, ak čoraz viac voziteľ bude mať tento systém, myslím si, že budú tie výhody tohoto systému jasné a myslím si, že to bude jasné posolstvo o vzťahu ku všetkým občanom. Chcel by som zdôrazniť, že pokiaľ ide o zhodu v rámci tohoto nariadenia, tak vidíme, že tu bola skutočne úspešná spolupráca v rámci postupu spolurozhodovania bolo tu jasné vnímanie e, vzájomných stanovisiek a argumentov a obidve strany sledovali hlavný cieľ, to znamená, že ochrana ľudského života a bol tu záujem čo najrychlejšie ukončiť legislatívnu prácu. Skutočne je mi cťou, že som sa mohla zúčastňovať celého tohoto postupu. V každom prípade sa chcem poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu. Pokiaľ ide o členom výboru IMKO, aj vám sa chcem poďakovať, chcem sa poďakovať vám, pani predsednička, ďakujem pekne aj komisii za to, že sa podarilo dosiahnuť túto zhodu, ďakujem pekne za vaše nasadenie, za organizáciu trialógov, ktoré sa uskutoční veľmi rýchlo a efektívne. Ďakujem pekne. Thank you. And would the com- Ďakujem pekne. Komisia, chceli by ste niečo povedať? Jean-Philippe, nech sa páči. The commission welcomes the political... Ďakujem. Komisia víta politickú dohodu, ktorá bola dosiahnutá v trialógu a z nášho pohľadu kompromisný text je dobrý, môžeme ho podporiť. Treba si uvedomiť, že Európsky parlament už sa za tento palobný systém eh, zasadzuje dlho a teraz sa stáva z tejto celoeurópskej myšlienky realita, takže vám ďakujeme za vaše úsilie a ďakujeme obzvlášť pani Sohanovej. Ďakujem pekne. Ďakujem. Niektorí stieňových spravodajcov by sa ešte chcel vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Takže v prvom rade chceme zablahoželať kolegyni Olge Sehnalovej za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla na tejto veci. A chceli sme poďakovať predsedníctvom, obzvlášť talianskému predsedníctvu a komisii za vynaložené úsilie, aby nám zjednodušili, zľahčili prácu. Ak vôbec e, môžeme uvieť nejaké dobré príklady spolurozhodovania, keď sa pracovalo vo veľmi priateľskej atmosfére, keď bolo vzájomné porozumenie a schopnosť dosiahnuť pozitívne výsledky, tak toto bol určite jeden z tých príkladov. Pani predsedajúca, systém e-call zachraňuje životy v čase, kedy mnohí hovoria, že už nepotrebujeme viac Európy, legislatíva týkajúca sa systému e-call, pokiaľ ide napríklad o typové schválenie, vybavenia, to je vynikajúcim príkladom toho, ako viac Európy môže priniesť efektívnejšie riešenie v dôležitých otázkach, ako je napríklad znižovanie počtu úmrtí na cestách a zahrnutie e, rýchlejšieho poskytovania služieb obetiam takýchto e, e, nehôd na cestách. Takže Rada, parlament a komisia môžu byť hrdí na tie ciele, ktoré sme si stanovili najmä tie, ktoré sme definovali v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. A ak bude systém e-call povinný, použijúc európske núdzové e, číslo pre ľahké vozidla od marca 2018, tak určite sa e, situácia cestnej premávky, bezpečnosti a ochrany e, zásadne zmení. Ako povedala spravodajkyňa pani Sehnalová, chcel by som vyzvihnúť tú skutočnosť, že to potrebujeme pre e, civilné vozidlá, vozidla záchrannej služby, musí tam byť, musí tam byť veľmi prísne ustanovenie týkajúce sa ochrany údajov. Tie údaje sa nesmú použiť na žiadne iné účely, okrem prípadov núdze a mm, nemôže tam byť výmena medzi súkromnými systémami. Takže ak potrebujeme nejaký príklad dobre odvedené práce, tak toto je určite dobrý príklad. Dobre, hlasovať budeme v pléne 28. apríla. Srdečná vďaka všetkým. Right, we're move. No dobre, tak ideme hneď ďalej. Mm, výborne. Dobre. Takže prejdeme priamo k správe o nariadení o lanovkových zariadeniach. Spravodajcom je Antonio López Isturiz White. Pozerala som sa, či je v miestnosti a potom si uvedomila, že som si zaznamenala, že tu nebude, pretože Roza Zonec ho zastupuje na túto výmenu názorov. Áno, ďakujem. Thank you, Chair. He is not really replaced. Ďakujem, pani predsednička. Ja ho nenahrádzam, lebo nemôžem ho nahradiť, ale mm, po- poslal list, ktorý prečítam v jeho mene. E, mm, teda na poslednú chvíľu e, sa nemohol sem pridať niečo sa udialo. Takže poslal mi text pred pár minútami a ten znie. Pán López Isturi sa ospravedlňuje, že tu dnes nemôže myť, byť. Bola som požiadaná, aby som informovala výbor o nasledujúcich témach týkajúcich sa kompromisných pozmeňovacích návrhov. Správa mala 141 pozmeňovacích návrhov predložených Európskou komisiou a našimi kolegami vo výbore IMCO. E, teda naši kolegovia predložili ďalších 41 návrhov. Tento trh s lanovkami zariadeniami je typicky vysokým úrovň, vysokou úrovňou špecializácie a preto je to veľmi technická správa. Môj kolega Antonio mal viaceré stretnutia so všetkými kolegami, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy a všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré boli opodstatnené a technicky vhodné, boli akceptované. Iba niekoľko z týchto pozmeňovacích návrhov, pretože nespadali do cieľa harmonizácie legislatívy v Únii, neboli e, podporené Antóniom, teda spravodajcom. Je tu len jeden kompromisný návrh, ktorý bol vyrokovaný s kolegom Filipom Živánom, e, s Michelom Danténom o lanovkových, e, teda brzdných systémoch lanovkových zariadení. Čiže malo by byť možné, aby rôzne technológie týkajúce sa brzdových systémov, existovali na trhu naraz. Spravodajca a francúzi kolegovia navrhujú text, ktorý bude plne rešpektovať princíp technologickej neutrality a zabezpečí rovnaké podmienky pre všetkých hráčov na trhu bez ohľadu na to, akú technológiu používajú. Mám tu tiež text kompromisného pozmeňovacieho návrhu, hm, hádam by som ho prečítala. Takže pri lanovkových inštaláciách by mali byť dva alebo viac brzdných systémov, z ktorých každý dokáže zastaviť lanovkový systém a dokážu sa tak koordinovať, aby automaticky nahradili aktívny systém, ak bude jeho efektívnosť neadekvátna tieto brzdné systémy musia e, fungovať čo najbližšie k trakčnému káblu a musia tam byť minimálne e, dve e, alebo viaceré ťažné zariadenia vrátanie toho, ktoré je na kabinke. Naozaj je to veľmi technické. No a napokon Antonio López Isturiz chce ešte spomenúť dobrú spoluprácu so všetkými kolegami, ktorí prispeli k tejto správe, ktorá bude schválená zajtra konsenzuálne v tomto výbore. I think that is it, this. Um, there are also some... No a ešte je tu niekoľko pripomienok ktoré pán Isturiz napísal. Chcem poďakovať za dobrú spoluprácu a požiadať o podporu pre túto správu. A to je všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem Rosa za zastupovanie kolegu. Všetci vieme, že naozaj sa stávajú veci aj na poslednú minútu. Áno, áno, on už bol priam na ceste. Dobre, ďakujeme, ďakujeme za odozdanie týchto pripomienok. No to je výhoda toho web streamingu. Viem, že veľmi úzko spolupracoval s ostatnými tieňovými spravodajcami Takže obzerám sa po ďalších e, tieňových spravodajcoch Lucy Anderson. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem kolegom z EPP, vrátane Rose za jej správu a ďakujem za vynikajúcu prácu, ktorú Antonio odviedol, tak povedia, z zákulisí e, na tejto správe. Je to technická správa a je dosť komplikovaná a je tam množstvo všelijakých krížových dopadov na ďalšie oblasti práce nášho výboru. Eh, napríklad eh, je tam bezpečnosť produktov vo všeobecnosti a v tomto prípade je to eh, v oblasti dopravy, je to taká dosť kľúčová dopravná inštalácia. Hoci je to technické, povedala by som, že bezpečnosť je veľmi dôležitou témou, najmä vzhľadom na dôsledky akýchkoľvek úrazov, nehôd, ktoré môžu byť veľmi vážne, ako vieme z minulosti. Takže je to dobré, že sme mohli veľmi konštruktívne spolupracovať na tomto konkrétnom nariadení a tešíme sa na veľmi dôležitú, dôležité nové nariadenie v budúcnosti. V zásade sme sa dohodli na väčšine aspektov, pokiaľ ide o tie pozmeňovacie návrhy. Podporili sme kompromisný pozmeňovací návrh na veľmi komplikovanú tému, boli tam viaceré rozlišné názory a myslím, že kompromis je dobrým výsledkom Mm, väčšinou sme sa na tých pozmeňovacích návrhoch zhodli. Je dôležité uvedomiť si, že toto je harmonizačné opatrenie, čiže e, moja skupina skúmala mm, veci týkajúce sa pozície parlamentu vo všeobecnosti k bezpečnosti produktov a k dohľadu nad trhom a preto sme sa možno v niektorých témach nie úplne 100% zhodli, um, napríklad aj pokiaľ ide o sankcie, ale som rada, že sme sa dopracovali k takému stanovisku teraz, ktoré myslím si, že je dobrým východiskom pre trialóg. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ulrika Debesius tu nie je za EKR. Ja budem veľmi stručný. Nedali sme k tomu žiadne pozmeňovacie návrhy. Podporujeme pozíciu spravodaj kine. Spravodajcu. A podporujeme teda možno mm, niektoré e, pozmeňovacie návrhy, ale proti niektorým budeme hlasovať, ak by bola tam zvyšená záťaž na prevádzkovateľov. Ale inak sme veľmi spokojní. Ďakujem pekne. Áno, e, kolegyňa, aj my sme veľmi spokojní. Odovzdajte prosím za ALDE e, túto správu spravodajcovi. Podporíme ten kompromisný návrh týkajúci sa rôznych systémov, čo sa týka diskusie o tejto téme. Ten záver sme akceptovali od začiatku a dúfame, že toto sa stane v tomto výbore normou. Okrem tých pozmeňovacích návrhov myslím, že spravodajca vo všeobecnosti má pravdu, pokiaľ ide o jeho e, návrhy k hlasovaniu. Myslím, že ten hlasovací zoznam je dosť dlhý, takže dúfam, že sa to bude dať veľmi rýchlo prijať, aby trialógy mohli začať a aby sa mohli aj rýchlo završiť. Ďakujem pekne. Ak chcete zajtra nejaké rýchle hlasovanie a myslíte si, že niečo by sme mohli riešiť blokovým hlasovaním alebo hlasovaním po blokoch, tak možno koordinátori by sa mohli k tomu uh, vyjadriť spoločne. Pascal Duron za zelených. Ďakujem pekne, veľmi stručne Mm, a ešte som si ospravedlniť, že som prišiel neskoro, no ale chcem vyzvihnúť prácu spravodajcu, naozaj bola to vynikajúca práca, my sme nedali pozmeňovacie návrhy, takže nebudem hovoriť dlho. Podporujeme kompromis, ktorý je kompromisom dobrým, ktorý ne, nevynecháva nikoho. Takže táto prax kompromisu sa tu vo všeobecnosti presadzuje, aj keď niekde v niektorých prípadoch je to možno komplikovanejšie, ale pre zelených teda žiadny problém. Thank you. Just one Ďakujem. Ešte z mojej strany jedna pripomienka. Je to veľmi technická vec, ale sú tam milióny, eh, teda milióny ľudí ročne využívajú lanovky a bezpečnosť je naozaj dôležitá. A viem, že veľa práce sa odviedlo, aby tam bola dosiahnutá rovnováha, aby to mm, nenarúšalo nejaké historické trasy, na ktoré sa sa iná legislatíva. A je dobre, že ste takto postupovali Takže ďakujeme spravodajcovi, pretože to je technické, to neznamená, že to nie je dôležité, naopak. To som chcela ešte po- vyzvihnúť a ešte Rosa. A ja by som chcela za seba povedať pár slov. Mnohí sa obávali, že by tu vlastne vstúpila do platnosti nejaká nová úprava, ktorá skomplikuje život prevádzkovateľom týchto lanovkových systémov. Takže ten praktický postoj teda niečo, čo nekomplikuje, ale zjednodušuje život, mm, je práve v tejto správe, ktorá otvorí trh e, tým, ktorí využijú ten obchod a neskomplikuje to život tým, ktorí prevádzkujú tie systémy. Čiže chcem tiež všetkým poďakovať, všetkým z vás, ktorí ste pracovali na tejto správe, pretože výsledky musia byť naozaj veľmi dobré, veľmi praktické. Did the commission have any point? Má komisia ešte nejaké pripomienky? Pán Girao? Would you like to give some points? Thank you. Uh, so. Ďakujem. Vo všeobecnosti podporujeme návrhy, ktoré spravodajca prijal a takisto podporujeme kompromisné návrhy. Takže toto je možno zapracovať nové technické riešenie, o ktorom sa nedávno všetci e, dozvedeli. No a čo sa týka prijatých pozmeňovacích návrhov, máme problém e, s tým, že by sa ten systém nejakej obozretnosti zapracoval do tejto legislatívy. Toto je legislatíva úplnej harmonizácie a všetky tie aspekty bezpečnosti sú plne upravené nariadením to je teda nad z toho princípu opozornosti, pretože tie zásadné po, požiadavky na bezpečnosť e, sa považujú za také, ktoré riešia všetky aspekty bezpečnosti a ak teda by z technologického pohľadu niečo chýbalo, tak to nariadenie dáva orgánom právomoc stiahnuť produkty, ktoré nie sú bezpečné, stiahnuť ich z trhu, aj keby boli v zhode s ustanoveniami nariadenia. Takže všetky aspekty bezpečnosti sú týmto nariadením plne kryté a preto by tam nebol, nemal byť odkaz na ten princíp obozretnosti. Ďakujem. We don't normally take a... Za normálnych okolností um, nedovolila by som, aby sa v tejto fáze odohralo ešte ďalšie kolo uh, diskusí, ale ak máte nejaké dopity pre komisiu, tak tak môžete urobiť priamo v kontakte s komisiou. Za normálnych okolností neusparodá, neuspa, neusporadúvame, prepačte, druhé kolo diskusie. Uh, Ďakujem pekne, ja si veľmi cením, hovorí pani Anderson, vaše stanovisko, ale ja by som nerada toto porovnávala jednak jednej, keďže sme povedali, že ide o harmonizačné opatrenia a každý možný aspekt bol už zvážený, tak toto neznamená správneho pohľadu, že by to malo indikovať aplikovať, že tu máme nejaký všeobecný právny princíp, ktorý by presahoval tento rámec. Ja si myslím, že tento argument nie je schodný a veľmi by som bola rada, ak by sme o tom mohli diskutovať. Máme tu nejaký, nemáme tu konflikt. Môžeme mať e, úplnú harmonizáciu a aj preventívne opatrenia. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani Ford. Áno, vy si to môžete určite e, vyjasniť. E, radi by sme sa však teraz pridržali časového rámca a túto konverzáciu môžete uskutočniť priamo s komisiou. Um, tvárov tvára. My sa teraz e, presunieme k ďalšiemu bodu na našom programe rokovania a to je Európska e, stratégia e, energetickej bezpečnosti. Pani Filis Huismenová je našou spravodajkyňou. My práve píšeme stanovisko. Ona je uh, z Libe a pani Kalas je tu taktiež. Hlavným výborom je ITRE. 80 pozmeňovacích návrhov sa objavilo na stole a my teraz budeme o niektorých diskutovať. Viem, že niektorí tieňoví spravodajcovia sa zatiaľ nedostali do miestnosti a skvele. Zdá sa, že už môžeme pokračovať. Prosím. Pani Husmanová ma požiadala, aby som v jej mene e, prečítala toto stanovisko, keďže sa nemohla zúčastniť potom, ako sme si všetky pozmaňovacie návrhy prešli a zohľadňujúc kompetencie výboru IMCO e, si myslíme, že môžeme vypracovať také stanovisko, ktoré sa zakladá na vzájomnej spolupráci a dokument, ktorý máte pred sebou, e, zohľadňuje maximálne množstvo pozmaňovacích návrhov, ktoré boli predložené Dúfame, že tento dokument je štrukturovanejší, transparentnejší. Návrh, ktorý sme vypracovali na základe piatich kompromisných návrhov, um, vyzerá následovne. Poprvé, uh, chceli sme sa dotknúť fragmentácie uh, trhu s energiami a nevyhnutnosti smerovať k uh, naplneniu tretieho energetického balíčka a vyhnúť sa um, um, sivým miestam v zabezpečovaní dodávok energie, potom tu máme o integráciu trhu s energiami a dosiahnutie primeraných cien pre všetkých účastníkov trhu. Um, Návrh komisie a um, Európsky fond pre investície by sa mal v tejto, eh, pri tejto príležitosti taktiež použiť. Radi by sme, čo sa týka energetickej efektívnosti, eh, vyvolali primeranú odozvu medzi obyvateľstvom. Um, boli zohľadnené aj dopady na životné prostredie a ekonomickú sféru Základným prvkom by mali byť práve tieto dva body pri znižovaní um, spotreby energií. Snažíme sa o zachovanie energetickej bezpečnosti. Toto by malo byť spojené e, s naplnením všetkým, všetkých vašich pozmeňovacích návrhov. Budeme spolupracovať s výborom ITRE, tak aby sme zachovali hlavnú líniu sledovanú IMKOM. Um, ehm, Filis by rada poďakovala všetkým kolegom za spoluprácu v procese vytvárania návrhu stanoviska. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani Ford. Pani Tun. Takže vy budete hovoriť za Antonia, prosím. Áno, budem. Pani Tun a Hohenstein. Áno, ona je za EPP, e, pardon, Antonia je zodpovedný za EPP za túto správu a ospravedlňuje sa, že tu nemôže byť prítomný. Ďakuje správodajcovi za skvelú spoluprácu, ktorá um, umožnila, aby sa všetky pozmaňovacie návrhy EPP a, e, pozitívne premietli do tohto návrhu stanoviska 5 kompromisných návrhov, ktoré akceptoval a aj e, spolu navrhol spravodajca sa tam objavili. Eh, je to v podstate konsenzus eh, členov rôznych našich výborov, je tam zohľadnený aj názor tieňového spravodajcu. Pôvodná eh, verzia stanoviska sa tam premietla. Taktiež Antonio López Isturis je presvedčený o tom, že my budeme môcť navrhnúť ITRE a aj um, Európskemu fondu pre um, zabezpečenie um, energetických dodávok, um, vyhovujúci dokument. Um, spravodajca by rád zdôraznil následujúce. Poprvé, hlavnou podmienkou na zabezpečenie energetickej efektívnosti je plne fungu, fungujúci rámcový legislatívny balíček a potom interkonektivita energetická medzi členskými štátmi a taktiež modernizácia sietí. Po druhé, sú tam štyri body, teraz druhý. EPP víta investičný plán pána predsedu Junckera. Zámery tohto ambiciozného investičného plánu zahrňajú aj opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti na Európskej úrovni mali by sa financovať z nového Európskeho strategického fondu. Po tretie, veľmi dobrou správou je pre vnútorný trh, e, spotrebiteľov a ekonomiku EÚ, e, že um, politika energetickej efektivity sa stala dlhodobým politickým cieľom. Zapojenie um, týchto požiadaviek uh, do kritérií kladených na energetickú efektívnosť budov určite prispieje k rozvoju európskeho stavebného sektora a um, ďalej by Ehm, spravodajca rád zdôraznil odvolávku na tému energetických ostrovov. My by sme mali myslieť na to, že interkonektivita prináša na spoločný trh bezpečnosť a priame výhody pre spotrebiteľov, ktorí budú mať potom prístup za lepšiu cenu k zdrojom energie. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Could I just remind Ďakujem, hovorí pani Ford. Rada by som pripomenula Prosím na miestach, asistent, na miestach poslancov, aby nesedeli asistenti, inak je to veľmi metúce pre predsedníctvo. Ďakujem. A ešte veľmi rýchlo, pán Nielsen sa k nám práve pridal. Vy ste prosím ďalším rečníkom, pretože ste za SAD tieňovým správodajcom pre túto tému. Prosím, máte slovo. Ďakujem pekne. Ide o energetiku, áno? Áno, myslel som si, že sú 4 hodiny my sme pracovali dnes veľmi efektívne, hovorí pani predsednička. Ja by som len chcel povedať, hovorí pán Nilsson, že táto téma bola spoločne vypracovaná v duchu dobrej spolupráce a my sme sa snažili vypracovať dobrý kompromis, čiže som e, veľmi potešený tou prácou, ktorú odviedol spravodajca. aby som ešte doplnil za našu politickú skupinu že niečo bolo dôležitejšie, povedzme, než niektoré iné témy, ale sme radi, že to bolo pokryté dokumentom. Mal by som spomenúť jednu vec. To je energetická e, účinnosť. Myslím, že niekedy zabúdame na to, e, koľko toho môžeme v tejto oblasti urobiť. Keď som bol na severe Švédska, starostom v jednom meste, kde je veľmi studené počasie, tak e, pre nás bolo veľmi um, finančne náročné um, na primeranú teplotu vykúriť verejné budovy, ale aj domácnosti a 20, pred 25 rokmi sme začali spolupracovať s poradcami v celom Švédsku, to bolo aktuálne a výsledkom bolo, že mnohí ľudia, firmy ako aj súkromní vlastníci alebo miestne orgány dostali poradenstvo k tomu, ako sa dá znížiť energetická spotreba a taktiež náklady na energie. A preto si myslím, že hoci máme veľmi studenú klímu u nás, tak e, vykurovanie domov u nás nie je um, drahšie na severe než na juhu Európy. E, určite je tam e, mnoho vecí, ktoré sa dajú zlepšiť. Ako som už povedal, teší ma práca, ktorú sme odviedli a mali by sme v tom pokračovať. Ďakujem. Anelin, prosím. Ďakujem pekne. Ja by som rada za seba poďakovala pani spravodajkyni za skvelú prácu, ktorú odviedla, najmä čo sa týka kompromisných pozmaňovacích návrhov, ako už spomenuli iní kolegovia. Podarilo sa jej dosiahnuť široký konsenzus prierezovo vo všetkých politických skupinách. Toto ukazuje, aká dôležitá je energetická bezpečnosť pre všetkých a pre všetky regióny v EÚ. Musíme ešte hlasovať o pozmeňovacích návrhoch, ktoré sa nepremietli do kompromisov, ale už e, sme našli dobrý základ a to je najdôležitejšie. My sme taktiež spokojní, že môžeme skonštatovať, e, že e, súhlasíme so zohľadnením miery energetickej účinnosti čím menej energie potrebujeme, o to menej sme závisli od iných krajín, od dodávok energie. A to je dobré pre našich obyvateľov, pretože o čo menej energie potrebujú, o to e, budú mať nižší účet za elektrickú energiu v konečnom dôsledku. Taktiež vítame, že sa tu objavuje výzva na zabezpečenie právnej istoty, najmä e, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energií a v mojej budúcej správe o lepšej legislatíve sa zameriam práve na túto tému, pretože investori potrebujú jasný a bezpečný právny rámec. EÚ by nemala vysielať e, nesprávny e, signál, aby sme o niekoľko rokov nemuseli predkladať nový právny ak Ďakujem pekne spravodajkyni, tieňovým spravodajcom a samozrejme asistentom. Pán Mastelkas tu nie je. Pascal Duran, prosím. Merci. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca. Myslím, že to tu zaznelo, že čo sa týka energetiky a energetickej bezpečnosti, eh, tak sa dostávame až k jadru potreby EÚ naozaj sa intenzívne angažovať v, tejto vec, v týchto veciach, teda energetická bezpečnosť je dôležitá z pohľadu zasobania a takisto aj z pohľadu e, cien, a z pohľadu bojov, boja, boja proti nerovnosti sociálnych vrstiev, čiže toto je taká nerovnosť v 21. storočí, takže je to veľmi dôležité a je to dôležité aj v boji proti e, klimatickým zmenám a je výborné, že tu je práca pre malé silné podniky, pre remeselníkov. Je to e, zamestnanie, ktoré sa nedá okolizovať, takže to má prakticky iba výhody. No a potom je tu dôležitý aspekt e, energetickej nezávislosti EÚ, čo je tiež veľmi dôležité, pretože to umožní slobodnejšie hovoriť s niektorými partnermi. Takže Práca, ktorá bola odvedená, je skutočne pozoruhodná. Naozaj tam zrejmá vôľa ku kompromisu, tiež to podporujeme, podporujeme tých 5 kompromisných návrhov, ktoré tu boli predložené. Je tu teda vôľa nájsť dohodu a tá vôľa e, sa tu teda objavuje. No a neviem, jedna vec, či to spravodajkyni uniklo, alebo možno tam mi chýba taká nejaká vôľa. Máme tu 47, pozmievací návrh 47, ktorým žiadame, aby sa pripomenulo, že energetická efektívnosť mala pozitívny dopad na tvorbu pracovných miest, takže rozvoj malých a stredných podnikov. To bolo nejak vypustené a mňa to prekvapilo, pretože som si myslel, že všetci zdieľame eh, tento zámer, takže by som bol rád, keby sa to mohlo doplniť, táto časť, teda náš pozmeňovací návrh 47, možno v prípade hlasovania, že by sme tam doplnili tento kompromisný návrh, eh, ale inak podporujeme tých 5 kompromisných návrhov. Ďakujem pekne. Chcel by sa ešte niekto ďalší vyjadriť, hovorí pani Ford? Nie. Chceli by ste sa ešte predsa len vyjadriť. Ďakujem pekne za vaše komentáre k tejto téme. A chcela som povedať ešte jednu vec, um, aby sme sa pridržali kompetencií v rámci IMCO a zachovávali ten náš hlavný pohľad, e, zameranie na spotrebiteľov a v tomto prípade môžeme veľmi dobre zargumentovať, prečo eh, je dobrý vnútorný trh zamerať sa na spotrebiteľov, najmä z perspektívy vnútorného eh, trhu a myslím si, že najmä téma spotrebiteľov v, vo všetkých týchto dokumentoch a témach je podstatná. Ďakujem vám teda za spoluprácu. Teraz sa presunieme k bodu číslo 8 a to je stanovisko k ochrane nezverejneného know-how a obchodných informácií, obchodných tajomstiev. Našou spravodajkyňou je Lára Komi. Vítajte. Objavilo sa tam 211 podmaňovacích návrhov k jej správe. Ukazuje to aký, aká dôležitá je táto téma pre náš výbor. Teraz odovzdávam slovo správodajkyni. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, neviem, či vás môžem upokojiť tým, že v právnom výbore sa objavilo ešte viac pozmaňovacích návrhov, ale toto by nás nemalo odtrhať od práce. Dnes budeme hovoriť o kompromisných pozmaňovacích návrhoch, aby sme sa pozreli na to, aby sme zistili, či sa nám podarí nájsť vyvážené zastúpenie všetkých záujmov. Je tu 23 kompromisných pozmaňovacích návrhov. Ja sa pokúsim to e, veľmi stručne a jasne predstaviť, aby to bolo jasné. Poprvé, to je zmena úvodného ustanovenia 8, kedy sa zavádza zásada minimálnej harmonizácie a e, pojem obchodnej hodnoty know-how ďalší kolega sa k tomu tiež vyjadril, toto je zohľadnené aj v kompromisnom návrhu 9. Druhý kompromisný návrh, tam sa zavádza nové úvodné ustanovenie 10, v ktorom ide o potrebu zohľadnenia úloh eh, odborárskych zväzov v členských štátoch a eh, rokovania o eh, kolektívnych zmluvách. Ja si však nemyslím, že táto téma sa nemusí opäť objaviť v operatívnej časti textu, len niektoré členské štáty implementovali smernice o kolektívnom vyjednávaní. My sa v úvodných ustanoveniach tejto téme môžeme venovať, ak to pokladáte za dostačujúce a ak tým potom nenastanú nejaké ďalšie problémy. Potom tu máme pojem obchodných tajomstiev avšak nemalo by sa táto, e, s touto témou preháňať tak, aby boli e, poškodené záujmy občanov. Všetko to, čo Zelený ALDE, GUE a e, socialisti navrhli, toto sme zohľadnili. Ja si myslím, že to nie je len všeobecný text, ale je to veľmi špecifické. Štvrtý kompromisný návrh, prepačte prosím, um, že hovorím tak rýchlo, budem trošku pomalšie hovoriť. Štvrtý kompromisný návrh, tuto sa ukazuje, že tieto tri roky pre uh, opravné prostriedky sú prípustné. Komisia hovorila o jednom až dvoch rokoch, niektorí kolegovia navrhovali 6 rokov, ja si myslím, že 3 roky sú podľa môjho názoru dobrým kompromisom, takto by sme to mohli označiť. A toto potom sa premietne aj do kompromisného návrhu číslo 15 piaty kompromisný návrh. Rozsah pôsobnosti súčasnej smernice sa týka rovnako produktov ako aj služieb. Ja som pripravila pozmaňovací návrh, kde termín e, služby sa premietne do samotnej definície. Ak sa ak by sa tam uviedlo iba služby, tak by to mohlo byť problematické. Toto všetko je uvedené v úvodnom ustanovení. Na tomto sme sa teda spoločne dohodli. Šiestý kompromisný návrh. Lepšia formulácia, definícia pojmov, e, osmička a desiatka, toto sú len redakčné e, zmeny, kompromis číslo 7, toto je veľmi, veľmi relevantný bod fragmentovaný trh, pretože tu máme členské štáty e, bez legislatívy, ale aj členské štáty, kde už sú pevné normy. My potrebujeme spoločnú normatívnu bázu, ale na druhej strane nie je primerané znižovať úroveň ochrany, ktorá už existuje. Môžeme podniknúť niektoré kroky na zlepšenie týchto ochranných noriem. Tieto, sú, e, tieto by potom mohli spôsobiť pákový efekt pri vytváraní novej legislatívy vplyvy. Ja si myslím, že toto je podstatné a to, dosiahnutie týchto tém by malo byť e, hlavným cieľom nášho výboru. Potom e, pojem obchodného tajomstva um, sa môže prípadne aj e, zneužiť, ak to nie je e, primerane e, v súlade s legislatívou použité. Ďalší bod, zverejňovanie obchodných tajomstiev ak národné právo tak ustanovuje, tak by prístup k obchodným tajomstvám mohol byť považovaný aj za nelegálny. 13. kompromisný návrh. Text sa vysvetľuje. Nebudem uvádzať detaily. 16. Tu sa uvádza, že povinnosť zachovávania mlčanlivosti o obchodných tajomstvách už neplatí, ak je k tomu vydaný rozsudok súdu. Potom, uh, tieto, uh, potom tam nie sú zohľadnené ustanovenia druhého článku, čiže to bola 16 a teraz prechádzam k 17. kompromisu. Zásada dôvernosti, to je trošku mm, ustrnulé. Nebudem sa venovať e, tomuto návrhu nebolo to e, problematické. Chcem doplniť ešte jeden e, bod, ktorý zostal otvorený a síce to je prideľovanie, pričlenovanie zodpovednosti pri um, zverejňovaní, sprístupňovaní obchodných tajomstiev. Ja si myslím, že táto zodpovednosť by mala byť objektívna a to je ten najlepší výber kolegom z ALDE by som rada povedala, ak len nedbanlivosť vyčerkneme, nebude to stačiť, pretože právna ochrana nebude dostatočná. Buď sa tam zohľadní aj subjektívna zodpovednosť. Pani predsedníčka prosí spravodajkyňu, aby hovorila pomalšie. Buď sa rozhodneme preto, že toto celé bude posudzované subjektívne, alebo len to, čo sa urobí ako náprava. Ja som skôr za zohľadnenie subjektívnej zodpovednosti, nie je až tak dôležitý dôvod, ale konečná škoda, ak som bola trošku rýchla, povedzte mi to prosím, ak vám niečo nebolo jasné, vyjadrite sa. Mali sme tu aj tieňového spravodajcu a myslím si, že asi preto som hovorila príliš rýchlo, lebo aj on bude ešte hovoriť. Ďakujem pekne, áno, to je veľmi prospešné, áno, budeme sa to zobrať technickými aspektami a máme dostatok času k dispozícii. Vy ste odvieli skutočne veľkú prácu. Ďakujem pekne za to, že ste nám to prezentovali. Pán ty chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Grazie, presidente. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Je známe, že Taliani hovoria rýchlo. Ja som ale výnimkou, potvrdzujúcou pravidlo, takže nemusíte sa obávať. Takže uskutočnilo sa stretnutie tieňových spravodajcov už pred niekoľkými týždňami a my sme potom dostali aj kompromisné návrhy, celkovo ich ide o 23 kompromisných pozmeňovacích návrhov, ako vlastne o tom hovorila už spravodajkynia Komi. Dnes ráno sa skončilo zasadnutie SAD a vlastne sme sa zapodievali všetkými pozmeňovacími kompromisnými návrhmi a poslali sme naše stanovisko tieňovým spravodajcom, takže ceníme si úsilie, ktoré odviedla kolegyňa Lara Komi. A ale chcel by som zdôrazniť sme toho názoru, že pokiaľ ide o najdôležitejšie aspekty z hľadiska SAD, buď teda nie sú vyriešené, nie sú pokryté, alebo ak to tak je, tak boli zadefinované iba čiastočne. Preto musím povedať, že myslím si, že pokiaľ je o túto tému, sú tu veľké názorové rozdiely Totiž v rámci diskusie sme viacejkrát zdôraznili, aké aspekty sú pre nás dôležité, je ich celkovo štyri, chcel by som ich teraz skrátke prejsť. To znamená, že je dôležité, aby sa jasnejším spôsobom naformulovalo to, že pokiaľ je know-how a profesionálne skúsenosti zamestnanca, to nie sú vlastne žiadne obchodné tajomstvá, No a nebolo to dostatočne zohľadnené. No a potom je dôležité jasnejším spôsobom zadefinovať aj to, že dôležitú úlohu zohráva všeobecný verejný záujem, a to pre všetkým, pokiaľ ide o verejnú správu. No a po tretie, boli by sme radi, keby tu bol jasnejšie vymedzenie pojmov, pokiaľ ide o, o obchodné informácie a neoprávnené získanie. No a štvrtá vec, kde nemôžeme súhlasiť, sa týka nedostatočnej ochrany informačnej povinnosti a práva na vyjadrenie názoru. Takže ešte by som doplnil pár špecifických bodov. No a napríklad začnem článkom 2. Tam sa nezohľadnilo to, že komerčná hodnota a ekonomické záujmy musia byť zohľadnené. No a pokiaľ ide o článok 3, tak v samotnom kompromise sú zohľadené niektoré pozmeňujúce návrhy, napríklad 93, 108, 109, 110. Tam práve ide o neoprávnené získanie týchto informácií a vzniknutá hospodárska škoda. Totižto ide tu o informácie, ktoré získali pracovníci v rámci čestného vykonávania svojej práce a my sme toho názoru, že pokiaľ ide o znenie článku 4, tak to musí byť prepracované, lebo tu neboli zohľadnené pozmeňovacie návrhy 121 a 122. Tam ide o výluku informácií a know-how e, zamestnanca No a potom ide o ďalšiu tému, ktorá sa týka vylúčenia verejného záujmu. No a ďalej tu ide ešte aj o aspekt, že pozmiace návrhy 4 a 5 sa spojili, s čím nesúhlasíme. Sú tu ešte aj viaceré body, kde podľa nášho názoru sú rozdielne názory a sú tu vyjadrené isté nepresnosti. Chcel by som ale povedať, že pokiaľ ide o to hlavné v rámci rozdielnosti názorov sú práve tie spomínané 4 body, preto by som chcel sa spýtať našej spravodajkyne, či by nebolo prospešné, keby sme hlasovanie odložili, totiž to naplánovalo sa e, na budúci týždeň a podľa môjho názoru je to málo času na to, aby sme sa snažili priblížiť naše stanoviská, pokiaľ ide o tie body, o ktorých som hovoril. Ak by sme mali viac času na diskusiu, možno by sa také okolnosti mohlo podariť nájsť isté kompromisné riešenia, pokiaľ ide o niektoré témy. Ak ale tie lehody zostanú, lehody zostanú také krátke a prísne, tak jednoducho pôjdeme do hlasovania a budú tam veľké názorové rozdiely. Ďakujem. So I'll go around all the shadows and... Dobre, takže dáme slovo všetkým tieňom spravodajcom sa mohli vyjadriť. A pokiaľ je tu požiadavku na zmenu harmonograma, harmonogramu, mám trošku obavy, pokiaľ je zmenu harmonogramu, totižto musíme si uvedomiť, že tá práca bude musieť prebiehať na úrovni sekretariátu, cez Veľkú noc a bude to veľmi zložité potom e, pre nich pripraviť e, príslušné dokumenty, takže robím si obavy, či to vôbec bude možné. Pokiaľ ide o skupinu ECR, pani McClarkin, ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pekne aj našej správodajkyni za odvedenú prácu, pokiaľ túto tému. Mojou prioritou je zabezpečiť to, aby sa tu zohľadnili aspekty podnikov, aby tu existovali potrebné nástroje na to, aby mohli chrániť svoje know-how, a to bez ohľadu na to, v akej oblasti pôsobia. Celkovo to znamená, že pokiaľ ide o definíciu obchodnej informácie, obchodného tajomstva, to je zásadné a je dôležité toto zohľadniť v rámci kompromisného návrhu 6 a 10. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, ide o ochranu tohoto obchodného tajomstva počas súdneho sporu. No a je to určitý návrh, ktorý ide e, tou líniou, ako som hovoril, a otázne, ako sa k tomu stavia rada. Pokiaľ našu skupinu, tak e, ide tu o to, že sú to problém v rámci lehôd. No a myslíme si, že má to, je to prospešné mať dlhšiu lehotu, toto je technická vec, ide tu o to, že pripraviť materiály, aby sa otvoril sport, to trvá dlho, môže trvať niekoľko rokov a je dôležité poskytnúť dostatočnú lehotu. Ak by sme obmedzili ten čas, obmedzili samotné lehoty, vlastne by išlo o to, aby sa prijímali krátkodobé opatrenia a možno by to nebolo prospešné, nebolo možné riadným spôsobom pripraviť ten spor. Pokiaľ je dočasné opatrenia, tak eh, tam by sa potom znižovali bariéry pre podniky, takže myslím si, že dôležité je sa pozrieť na kompromis 15. S tým nesúhlasím my, ale chceme ďalej pracovať o spravodajkyniu, pokiaľ ide o hľadanie kompromisného návrhu, ktorý by akceptovateľný pre všetkých. Ďalej chceme zabezpečiť aj to, že ak vykonávame nejaké, e, nejakú legislatívu pracujeme na úrovni EÚ, nechceme znižovať štandardy, takže pokiaľ ide na tie lauty, ktoré sa týkajú kompromisu 15, v zásade by to znamenalo zníženie ochrany a my sme toho názoru, že bolo by to v protiklade sa úmyslom tohoto návrhu. No ale v zmysle hlavne kompromisu samozrejme chceme hľadať riešenia a chceme tu samozrejme zohľadňovať naše priority, takže som veľmi rada, že môžeme ďalej pracovať na tej téme. Ďakujem. Thank you. Kai Kallas, the Liberal Group. Ďakujem pekne teraz za liberálov. Pani Kalas, ďakujem pekne. Spravodajkyni za návrh kompromisov. Ale zdá sa, že sa uskutočilo nejaké zasadnutie tení spravodajcov, ako keby išlo očividne iba o talianských členov tohoto výboru, tieňový spravodajca SAD hovoril o zasadnutí, sa diskutovalo o kompromisoch, ale my sme nemali takéto zasadnutie, kde by sa diskutovalo o kom, kompromisných návrhov, aspoň ja som tam nebola pozvaná. Takže dostali sme akurát kompromisné návrhy minulý týždeň a nie som si vedomá toho, že by bola možnosť o nich diskutovať na úrovni tieňových spravodajcov. Ale dobré, sú tu určité kompromisy, ktoré ALDE by mohla podporiť Niekde ešte nie sme spokojní, máme obavy. Pokiaľ je kompromis 3, súhlasíme s tým prístupom, ktorý zvolila spravodajkynia, že pokiaľ ide o ten verejný záujem, ktorý sa má chrániť, a potom pokiaľ ten zoznam tých výnimiek v článku 4, ten má byť čo najjasnejší, to ale znamená, že spravodajkynia, pokiaľ ide o návrh 4, znamená to teda súhlasíte s tým, ako to navrhla komisia alebo nejako iná chcete postupovať. Som veľmi rada, že spravodajkyňa vyjasnila tie služby, ktoré sa týkajú úvodných ustanovení. Tu som ja predložila návrh 17, návrh, ktorý sa týka úvodného ustanovenia, takže ten bol zohľadnený a pokiaľ ide o samotné tie lehoty, mm, tu mám problém s kompromismi, podporujeme návrh komisie, pokiaľ je od tú lehotu dvoch rokov, pokiaľ je o to, čo hovorila zastupňa EKR, ak teda to, tá lehota bola dlhšia, tak vlastne je možnosť využiť toto obdobie, samozrejme. Takže vlastne vaša argumentácia je proti dlhším lehotám, lebo mohlo by to nejakým spôsobom obmedzovať aktivity podnikov, ale samozrejme môžeme o tom diskutovať bilaterálne. Pokiaľ ide minimálnu harmonizáciu, som vlastne v minulosti viacejkrát hovorila o tom, že nemôžem podporiť kompromis 7, pokiaľ ide o možnosti členských štátov, aby zaviedli viac ochranných opatrení. Ja by som sa chcel držať návrhu komisie, ale ak kolegovia sem nesúhlasia, možno sa odneme na tým, pokiaľ články 2, 3, 4, 7 sú harmonizované, Takže pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, čo je v súlade s legislatívou, čo je protiprávne a pokiaľ ide o tú lehotu, to je harmonizované. Ako som vlastne už povedala, ak cieľom je mať jednotné pravidlá, lebo momentálne veľmi zložité mať prehľad pre podniky o tom, aké pravidlá sa uplatňujú v ktorom štáte, tak to je práve ten mysel tej harmonizácie. Ja chápem, že pokiaľ ide procedurálne aspekty, tak eh, tam môžu byť rozdiely medzi tými členskými štátmi a tak to môže zostať. Takže istá miera pružnosti je zabezpečená. Pokiaľ ide o kompromis 10, pokiaľ ide o ten zoznam tých porušení, súhlasím s SAD, pokiaľ túto vec, no a pokiaľ ide o kompromis 12, ak tam doplníme eh, odvolávku na verejné orgány, bolo by dobre doplniť znenie z pozmeňujúceho návrhu ALDE 36, kde sme hovorili výlučne o verejných orgánov, totižto pokiaľ je o zmienku o vnútroštátnej legislatíve, legislatíve EÚ, pokiaľ článok 4, tam, kde sa stanovuje zoznam výnimiek, a pokiaľ ide o, teda, o sprístupnenie e, tých obchod, tých obchodných informácií, to nevyjasňuje vec. Pokiaľ je kompromis 18, je dôležité, aby držiteľ obchodného tajomstva preukázal, že vlastne išlo o obchodné tajomstvo, a že je to kvalifikované ako obchodné tajomstvo a potom je na súde aj posúdil, či skutočne je to kvalifikované obchodné tajomstvo. Takže myslím si, že my nemôžeme nejakým spôsobom v smernici to riešiť takýmto spôsobom a nemali sme vstupovať do oblasti pôsobenia súdu, ponechajme to na nich, takže pokiaľ ide o kompromis 18. Nemali by sme Mali by sme to pristupovať tak, aby tam bol dostatočná miera istoty, takže tu vám odporúčam pozmeňujúci návrh ALDE 190 tejto súvislosti. Ďakujem pekne za návrhy kompromisov, my vám pošleme naše písomné komentáre a možno sa potom uskutoční zasadnutie tených spravodajcov, aby sme o tom diskutovali. Um, Uh, uh, uh, mm, ďakujem pekne, takže no, bolo by dobre si to objasniť. Ja si nemyslím, že bolo nejaké zas, zasadnutie tým spravodajcov. Ďakujem pekne, ešte raz za slovo. Ja by som vás chcel upokojiť, pokiaľ ide o zasadnutie tým spravodajcov, to bolo pred dvomi týždňami. Vy ste boli pritomná, ja nie, lebo ja som mal isté povinnosti, takže som sa žiaľ nemohol zúčastniť toho stretnutia, no a neuskutočnilo sa žiadne osadnutie na úrovni italianských členov, takže to vás môžem ubezpečiť. A my tu máme samozrejme rozličné politické názory a vnímania, pokiaľ je mňa a pani Komi, takže tam sa nemohla uskutočniť žiadna komunikácia mimo tejto sály. Ďakujem. Thank you. Um, Ďakujem pekne. Pán Maštálka nie je prítomný. Pascal Durán je prítomný, nech sa páči. Eh bien voilà, merci. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Po tretíkrát sa ujímam slova. A naozaj, ako aj predpos- predtým mám pocit, že veľa rozprávam. A takže už som povedal, že mám taký nepríjemný pocit, pokiaľ ide o túto správu, e, nielen čo sa týka práce spravodajkyne, ale čo sa týka toho ducha, mm, v ktorom sa nesie táto správa. Myslím, že legislatíva o obchodnom tajomstve má za cieľ, je tak, to bolo predložené, chrániť malé a stredné podniky ktoré nemajú takú kapacitu ako tie veľké nadnárodné spoločnosti, aby si chránili svoje výrobné tajomstvo a tak ďalej a tak ďalej. Toľko legislatíva. Nemám s tým problém. Na úvod som mal trošku pocit, že je už dosť národnej legislatívy, ktorá predpokladá takúto ochranu, ale priznávam, že s cieľom harmonizácie a ochrany E, možno niektoré legislatívy neobsahujú takéto prvky. Dobre, chápem, zdieľam. Ale to, čo ma dosť znepokojuje, je, že tento text o obchodnom tajomstve, aby sa teda neobchádzal jeho primárny účel, aby ho nevyužívali najmä tie veľké skupiny, veľké spoločnosti, napríklad farmaceutické, ktoré nechcú už žiadať o patenty, pretože uh, E, potom e, je tam možnosť vlastne vyrábať nejaké generika, to všetko vstupuje do verejnej e, oblasti. No a vlastne sa takto zareňuje do určitej miery nejaké obchodné tajomstvo a výrobné tajomstvo a mm, to by malo potom veľké dopady. No a je to teda niekoľko tém, ktoré ma znepokojujú. Jediný spôsob, ako tieto podozrenia vymietiť, alebo no, teda aby sme zabranili takémuto obchádzaniu textu, e, jediná, jediný spôsob by bol, keby sme zachovali logiku, ktorá tu bola na začiatku, ktorú sa komisia snažila vyvážiť. A ja si uvedomujem, že v tejto správe je to naopak. Čiže namiesto toho, aby sa e, definíciami jasne vymedzilo obchodné tajomstvo, e, čo tam spadá, tak vlastne vylučujeme to, čo nesmie byť Čiže e, čo je napríklad proti e, právam e, zamestnancov, ich mobilite, nejakému nároku na vzdelanie a tak ďalej. A všetky tieto témy by mali byť vlastne úplne mimo textu, pretože jednak sú tu smernice a sú tu ďalšie texty, ktoré sa týmto zaberajú, alebo teda legislatíva na národnej úrovni, ktorá spadá do princípu subsidiarity. Napríklad myslím na otázku sociálnych práv, no okrem toho táto správa je tak vágne spísaná, že človek môže mať pocit, že všetko môže podľa tohto textu spadať do obchodného tajomstva a to um, povedie k nekonečným procesom. A napríklad um, na margo sociálneho práva, um, zákazu konkurencie a tak ďalej, je tu množstvo tém, nebudem teda zachádzať do podrobnosti tých pozmeňovacích návrhov, pretože ak sa nezhodneme na dôvode, prečo vlastne by sme mali mať takýto text, tak si myslím, že uh, v zásade sa nedopracujeme ku žiadnemu kompromisu a to by som teda ľudova, pretože si myslím, že e, sa to ukázalo, že sa vieme pokúsiť nájsť kompromis. Pri predchádzajúcich témach sa to ukázalo, takže nemusíte samozrejme čítať naše e, pripomienky k tým posledňovacím návrhom. Pani spravodajkynia to pozná, môžeme o tom hovoriť, môžeme na tom ešte popracovať, ale globálne je tu taký duch tej správy, e, ktorý podľa mňa si vyžaduje, aby sme sa vrátili k tomu definovaniu obchodného tajomstva, aby sme to obmedzili len na ochranu um, výroby alebo uvádzania na trh a všetko ostatné by bolo mimo pôsobnosti, všetko to, čo súvisí s nejakou informovanosťou spotrebiteľa, zamestnancov a globálne e, teda európskych občanov. Okay, I wonder if the... Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, či by sa chcela vyjadriť tieto fáze komisia. Okay. Thank you, Mr. González. Nech sa páči, pán González. Uh, thank you, Mr. Fernández Salas. Je to pán Fernández Salas. Aj mm, eh, Mariano Fernández Salas. Um... Ďakujem pekne. Komisia by sa chcela stručne poďakovať výboru za tú rozpravu, ktorá sa uskutočnila. Sledovali sme s veľkým záujmom, sú tu viaceré zaujímavé e, návrhy, ktoré boli predložené a pevne veríme, že výsledky diskusie obohatia celý ten návrh. Chceli sme priniesť pár bodov. Je tu pár prvkov, ktoré sa týkajú samotného návrhu, chcel by som ich predniesť. Jedna vec sa týka toho, že návrh nevytvára žiadne výlu, nejaké exkluzívne práva, pokiaľ ide o informovanie. To by som chcel zdôrazniť. to, tu ide o informácie, ktoré sú známe alebo sú prístupné širšej verejnosti alebo ľuďom, ktoré pôsobia v oblasti, tak smernica neobmedzuje nejaké nezávislé tak povedať, objavy a tu ide o to, aby sa reagovalo na situáciu na trhu. Pokiaľ ide o viaceré návrhy, niektoré neboli zohľadnené v rámci kompromisov, niektoré návrhy zdá sa, že obmedzujú túto oblasť a možno by bolo dôležité sa zamyslieť nad niektorými aspektami. Druhá vec je o to, že tento návrh nevytvára konflikt existujúcimi pravidlami, ktoré sa týkajú podnikov a pokiaľ ide o zverejňovanie týchto informácií verejnosti a verejným orgánom, pokiaľ ide o záujem verejnosti, chceli by sme zdôrazniť, že iste nie je úmyslom komisie nejako meniť tieto pravidla ich obmedzovať. No a na záver by som chcel zdôrazniť, že pokiaľ ide o návrhy komisie, návrhy výboru, myslíme si, že sú vyvážené, a no, sme za to vďační. Ďakujem. I, I remember when the commission came and... Ďakujem pekne. Ja si spomínam, že keď tu bola komisia a prezentovala tento návrh, tak ste vraveli o tom, že vlastne jeden z dôvodov, prečo podniky niekedy sa nevyu, nevyužívajú jednotný trh, tak súvisí to s obavami, že ak by sa teda sprístupnilo ich obchodné tajomstvo, nebola by tam možnosť, ako vlastne tomu zabrániť, tak tento návrh sa mal zamerať na to, ako zabezpečiť to, že ak došlo nejakému porušeniu, poskytla by sa podnikom ochrana a tu ide vlastne o ochranu obchodného tajomstva. Tu nejde o to, čo sa považuje za tajomstvo a čo nie. Tak ja si spomínam, ako vlastne výrazne o tom hovorila komisia, že vlastne ide o to, že podniky niekedy nechcú mm, pôsobiť cezhranične, lebo ide o obavy týkať sa právneho rámca, čo sa stane, ak teda dojde k úniku obchodných informácií. Teď tu ide o ochranu tohoto, týchto obchodných informácií, takže to je trošku iný prístup, iná téma. No a ešte by som chcela pripomenúť kolegyňam, kolegom, že keďže nejaký kompromisný návrh neobsahuje konkrétny návrh. Neznamená, že sa to nebude hlasovať. Kompromisné návrhy obsahujú mnohé pozmiece návrhy, ale ak tam niečo nie je zahrnuté, neznamená to, že nebudeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú mimo kompromisného návrhu. Takže ak niečo nie je v rámci kompromisu, bude sa o tom hlasovať osobitne. Takže ďakujem pekne za pochopenie spravodajky sme ponúkli možnosť zmeniť dátum hlasovania. To bude 23. apríla. Je to spojené s istými rizikami, pokiaľ je prácu sekretariátu. Pevne verím, sa podarí všetko zvládne, že pracujú veľmi profesionálne, akurát sa mi obavy, pokiaľ ide o ten plak, s ktorým bol konfrontovaný sekretariát, keďže je tam zelený týždeň a veľká noc, je o to, či budú mať vôbec prístup k svojim kanceláriám. No a ide o to, či teda, ak teda chceme, aby naše stanovisko bolo vypočuté, musíme hlasovať ešte pred tým, ako bude hlasovať výbor Júri, lebo ten gestorským výborom a nie my. A teraz by som dala ešte slovo Lare Komi, nech sa páči. Takže máte slovo. A alebo komisia, ešte chcete niečo povedať? A vy ste vlastne sa vyjadrili, takže ďakujem pekne. Only because we... Um, ok, noi stiamo poi cercando per la data, perché probabilmente... Ďakujem pekne za slovo. Pokiaľ ide o tú problematiku toho dátumu, hľadáme nejaké riešenie. Totiž to my budeme mať štúdijné dní. Možno by bolo e, možné to nejakým spôsobom ešte vyjasniť, ak by sa obsunulo to hlasovanie a samozrejme súhlasím s tým, že sme hľadali nejaké optimálne riešenie Nejde o to, že by som sa bála toho hlasovania a že by tam nebola dostatočná väčšina. O to mne nejde. Skôr mi ide o to, ako vlastne podporiť ďalšiu prácu na tejto téme, aby v tom mohol pokračovať výbor Júri, aby som chcela upokojiť kolegyne, kolegov, kolega Koferáty ani na úrovni svojej strany sú asi ostatnými, a preto ťa odišiel. Vôbec už Forza Italia nesúhlas, takže žiadne sú, súkromné stretnutie sa neuskutočnilo. Dialóg je otvorený pre všetkých, tak tu, v rámci inštitúcie, ako aj mimo. Chcel by som povedať, že toto je, toto je dôležité, preto som to chcela zdôrazniť. Boli tu isté úvahy, pokiaľ ide napríklad o mobilitu pracovníkov, to sa potom nezapracovalo iba do úvodných ustanovení, ale do samotných článkov. To sme prezali od skupiny SAD a sme to zohľadnili. No a potom pokiaľ ide o ľudské práva, napríklad právo na slobodné vyjadrenie názoru, tu sme zahrnuli mnohé body, ktoré sme považovali za veľmi zložité. Takže snažili sme sa naformovať návrhy a sme to zapracovali do úvodných ustanovení. Pokiaľ ide o návrhy pána Durána a pána Koferatiho, tak e, tie sa trošku no, tak povedať, vzdialovali od ostatných. Dobre, ale berieme ich na vedomie. Zvyšok bol zapracovaný. Pokiaľ ide o článku, tam je situácia už iná. To je vecou, ktorú musíme ešte preskúmať. Aj pani spravodajkyňa spomínala, že ide o konkurenceschopnosť, chceme zabezpečiť hospodársky rast, schválili sa viaceré návrhy, nariadenia, ide tu o Junckerovú investičnú ofenzívu a pokiaľ ide o obchodné tajomstvo, tu ide o veľmi zložitú oblasť spojenú s veľkou administratívnou záťažou. Ja by som chcela samozrejme chrániť pracovníkov, ako aj občanov a tých, ktorí majú tú potrebnú kredibilitu. Ide o to, aby sme a vlastne sa sme aj tým, čo je možné vlastne spraviť s týmto obchodným tajomstvom. Ide o to, ako zabezpečiť minimálnu harmonizáciu. Ak nejaký členský štát bude mať lepšie pravidla, samozrejme môžeme sa tým riadiť, ale nemali sme teraz potrestať ten štát tým, že by si museli, museli znížiť svoju úroveň legislatívy. Takže dôležité je vlastne odsúhlasiť túto zložku, hovoríme sa so sekretariátom. Vopred ďakujem sekretariátu za veľkú trpezlivosť a ešte nájdeme nejaký primeraný termín. Ďakujem. Can I suggest therefore... Navrhla by som teda, aby sme pohľadali nejaký iný dátum a ak nenájdeme, tak zachováme ten na budúci týždeň, ale že si to preverme dnes večer so sekretariátom. Uh, dobre. Trošku uh, sme predbehli náš čas eh, na tejto schôdzi. To move on to number 10. Takže prejdeme na bod 10. Um, so just so you know, len pre vašu informáciu, ak ste tu neboli na začiatku, tak najprv preberieme bod 10 až potom 9 a naozaj dúfam, že oba body ukončíme do tej 5.30, aby spravodajkyňa stihla svoje lietadlo, pretože bude parlament reprezentovať v delegácii a musí teda skôr odísť. Mm, takže aby stihla ten let, musí odejsť 5.30. Takže bod 10. E, to je vykonávanie smernice o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti. Toto je stanovisko e, k správe výboru Jury. Mm, Julia Reda je hlavnou e, autorkou správy výboru Jury a máme to šťastie, že je náhradničkou aj v tomto výbore, takže je tu, aby sa zúčastnila tejto rozpravy. Máme tam 82 pozmeňovacích návrhov k vlastnej správe výboru IMKO. A Katrin Stále dostane slovo hneď, aby sa vyjadrila k týmto pozmeňovacím návrhom. Ďakujem veľmi pekne, pani predstavujúca, a dúfam, že budem stručná. Takže som veľmi rada, že sme mali e, minulý týždeň možnosť prebrať týchto 82 pozmeňujúcich návrhov, čo je trošku menej než tých 50, 550 e, e, v právnom výbore ktoré boli predložené k správe Julie. No, ja som teda trošku jednoduchšie, ale snažíme sa teda samozrejme dopracovať k nejakým kompromisným návrhom. Momentálne eh, je tu niekoľko kompromisných eh, návrhov, na ktorých sme sa dohodli. Musíme na tom ešte pracovať, pokiaľ ide o text, konte, obsah. No a ešte na tom pracujeme a myslím, čím viac na tom pracujeme, o to pravdepodobnejšie je, že sa na budúci týždeň pred hlasovaním dopracujeme k skutočnému kompromisu, teda pred tým 24. A nevidím tu zatiaľ e, komisiu. Čo sa týka autorských práv, tak vidím, že tí ľudia e, tu sú, pokiaľ ide o právnošeného vlastníctva. No áno, je pol, pol e, 5, takže možno ešte nestihli prísť, no ale mm, možno by sme mohli komisiu informovať, že to je trošku skôr na programe. No, myslím si, že aj komisia mm, má čo povedať k tomu, a, a v akej fáze sú momentálne tie kompromisy. No, môžem zájsť trošku viac do podrobností. A čo sa týka procesu, dúfame, že buď tu eh, kolegovia schopní podporiť tieto texty, tieto kompromisné návrhy. Ďakujem sekretariatu, ktorý mi veľmi pomohol. A naozaj je na čase, aby kolegovia možno sa vyjadrili k tomu, aké majú možno oni obavy, výhrady k týmto kompromisom. Najdôležitejšie, aby sme teda ten text predložili sekretariatu, aby sme pokúsili zabezpečiť a mať dostatok kompromisov na budúci týždeň na stole ešte pred hlasovaním. Ďakujem. Eva Pánova. Eva Pánova. Ďakujem pani predsedajúca. Chcem poďakovať spravodajkyni za navrhované kompromisné návrhy, keď hovoríme o autorských právach informačnej spoločnosti, tak je tam naozaj veľa subjektov, ktorých sa to týka a je dobré, že tie kompromisy, ktoré sme tu e, dosiahli, maximálne zohľadňujú tieto rôzne pozície. A som tiež presvedčená, že ten text, ktorý navrhnem, bude dostatočne vyvážený, aby naše stanovisko, ktoré pôjde do výboru Jury, prispelo k ďalšiemu zlepšeniu textu správy. Minulý týždeň sme mali v Štrasburgu veľmi dobré stretnutie s pani Styler a s tieňovými spravodajcami a týmami. Podrobne sme si prediskutovali tie kompromisné návrhy a myslím si, že spravodajkyňa odvedla vynikajúcu prácu a teším sa, že teda zajtra do zajtra uvidím tie pozmeňovacie návrhy v konečnej verzii. No a chcela by som eh, poďakovať teda chcela by som poďakovať za to, že tie návrhy EPP boli zapracované mnohé. Chcem poďakovať Rose Thun, Juvan, Juan Verhajen, Antonio López, Siris, Koraca Bild. Ďakujem všetkým za ich príspevky a ďakujem aj kolegom, s ktorými som pracovala vo výbore, keď sme dávali komentované pozmeňovacie návrhy pani Kála, pani Dautonovi a spravodajkyni samostatnej. No a v tom stanovisku podľa mňa treba viacero veci zapracovať, teda aby tu bol legislatívny návrh, ktorý aktualizuje pravidlá autorských práv v súlade s e, technologickým vývojom, aby e, autorské práva viac e, vyhovovali digitálnemu veku. No a potom treba dosiahnuť skutočnú rovnováhu medzi spotrebiteľmi, tvorcami, producentmi, teda poskytovateľmi. Toto je, myslím, dobre zohľadnené v kompromise 8, teda A1. A čo sa týka riadnej ochrany autorských práv, bojom proti porušovaniu týchto práv, tam tiež je dôležité konať. No a ešte tu mám niekoľko pripomienok, teda e, niekoľko ďalších pozmeňovacích návrhov by mohlo zásadne zlepšiť text, napríklad 13. Pán Žuvan dal e, návrh e, k transferu e, hodnôt. E, a potom je tam pozmeňovací návrh 31, ktorý je veľmi dobrý a myslím si, že správa by tiež mala riešiť aj e, otázku prenositeľnosti služieb, o čom hovorí pozmeňovací návrh EPP 51. Mám tu ešte návrh, ktorý by som poslala neskôr, čo sa týka doplnenia ďalšieho odseku s určitým textom. Ja to môžem ten text ešte upresniť. Týka sa pozmeňovacieho návrhu 79, ktorý už bol predložený. Tam je teda, že uznáva, že niekoľko problémy súvisiace s autorskými právami informačnej spoločnosti súvisia so zákonmi na ochranu hospodárskej súťaže a so zdravou hospodárskou súťažou v súlade aj s ochranou autorských práv, čo je dôležité na um, podnikanie. Dúfam, že toto bude podporené. Na záver chcem ešte poďakovať všetkým kolegom, ktorí e, so mnou na tejto správe pracovali a teším sa na finálne znenie e, kompromisných návrhov. Ďakujem a prajem šťastný let. Poprosím, e, aby sa experti komisie vyjadrili na konci, no, možno k obidvom správam naraz. Pani predsedajúca, Mária, expertka pre autorské autorské práva to ešte nie je, nevidím ju, ale ona určite príde a myslím, že by bolo dobré vypočuť si aj jej pohľad. Dobre, na konci dostane slovo k obidvom vašim správam. Dan Dalton za EKR. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Aj my veľmi vítame všetko, čo je v tejto správe. Blahoželáme spravdajkyni a tieňovým spravdajcom. Myslím si, že tam bola veľmi dobrá spolupráca medzi tými skupinami. My podporujeme tie kompromisy. E, s väčšinou sme spokojní. Sme spokojní, že náš pozmeňací návrh bol zahrnutý, čo sa týka lepšieho pochopenia, obmedzenia licencovania digitálnych e, E, tovarov, to je tá geoblokácia, alebo Takže myslím si, že je veľmi dôležité, aby spotrebitelia, keď si kupujú digitálne tovary, aby vedeli, aké sú vlastne obmedzenia týchto licencií, aby sa vyšlo nejakým zbytočným frustráciám, ktoré by sa inak vyskytli. Samozrejme, chceme niektoré tieto veci posunúť ďalej, no ale zatiaľ sme teda spokojní s tým, ako to bolo e, zapracované, zahrnuté. Máme problém s jedným z kompromisov, súvisiacim s knižnicami a takýmito verejnými službami. Napríklad pokiaľ ide online prístup k eh, dielám, ktoré neboli v obehu alebo aktívne neboli spravované, nesúh- nie že by sme nesúhlasili s obsahom, mala by tam byť uh, eh, obchodná, malo by to byť eh, prístupné po obchodnej stránke, ale otázka je, že ako sa vlastne postavíme k tomu, či to neobmedzuje práva tvorcov k ich dielam. Takže musíme sa ešte na to pozrieť, aby sme sa dopracovali k niečomu, čo bude z našho pohľadu akceptovateľné, inak podporujeme všetko ostatné a sme veľmi spokojní s tou líniou, ktorou sa uberá výbor. Ďakujem pekne. Sorry. <laughs> Uh, thank you. Pán Goga. Ďakujem. Pani spravodajkynia, kolegovia. Ďakujem spravodajkyni za vynikajúcu prácu na kompromisných návrhoch. Vo všeobecnosti si myslím, že väčšina kompromisných návrhov je dosť vyvážená, ale na niektoré musia byť ďalej zlepšené. Napríklad trojka. Myslím, že autorské práva súvisiace práva zohrávajú dôležitú úlohu, keďže chránia a stimulujú rozvoj a uvádzanie na trh nových produktov a služieb. Ale je veľmi dôležité, aby reforma autorských práv e, brala do úvahy zmenu správania používateľov. To sa musí naozaj riadne zohľadiť v kompromisom návrhu 3. Kompromisný návrh 5. Myslím, že teritoriálne obmedzenia vedú ku fragmentácii trhu a, ja, a text v 5 by sa mohol text trošku um, dotiahnuť. 6. um, e, samozrejme je dôležité dávať spotrebiteľom jasné informácie, ale myslím si, že znenie v pozmeňovacom 6 by sa dalo ďalej zlepšiť tak, že by sa vyjasnilo, že táto informácia nebude obmedzená iba na geografickú polohu toto sú hlavné pripomienky k pozmeňovacím návrhom. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. Je tu pani Žuber? Okay. Eh, hey, eh, Julia Reda. A, Julia Reda. Ďakujem. Ďakujem pekne. Aj my sme veľmi spokojní s výsledkami rokovaní o kompromisných návrhoch Spravodajkyňa naozaj odviedla fantastickú prácu. Všetky tieto námety vlastne zhmotnila a mm, takisto vítam to, čo povedal pán Goga. Teda transparentnosť e, ohľadne toho, čo to znamená licenčná zmluva, čo umožňuje, to je veľmi dôležité, ale samozrejme to nie je náhrada za e, dokončenie digitálneho jednotného trhu, takže kompromis C6 by malo byť jasnejšie, že transparentnosť je dôležitá, ale cieľom reformy autorských práv musí byť, aby sa pomaly geo, odburávala geoblokácia, aby tu boli spoločné pravidlá pre jednotný trh. To by bolo e, rozhodne v súlade s našimi očakávaniami a takisto jedna z tém, ktorá je ešte stále otvorená, a týka sa jedného z našich pozmeňovacích návrhov, ktorých sme predložili to sa týka situácie s tým požičiavaním e, online a požičiavaním kníh online. Ja chcem povedať, že ak tam bude jasné odporúčanie z našej strany e, že bude knižiciam umožnené požičiavať e-knihy, tak by sme veľmi radi tam zahrnuli aj nejakú požiadavku na odmenu, aby bolo veľmi jasné, že chceme tie isté podmienky pre požičiavanie e knih ako existujú pre požičiavanie teda fyzických kníh, kde je tiež nejaká e, kompenzácia, nejaká odmena pre tie e, spoločnosti, ktoré knihy zvierajú. No ale v každom prípade je právo, aby knižnica kupovala knihy a aby ich požičiavalo, To právo by malo ostať zachované bez ohľadu na súhlas e, vydavateľa. Samozrejme, je možné, aby tu bola výnimka a licenčná zmluva, e, ktoré budú teda existovať e, spoločne A teda mm, aby nebolo možné napríklad, že sa knihy, e-knihy budú e, používať cez nejaký portál, e, ktorý sprístupní vydavateľ, ale to by nemalo ohrozovať existujúce modely e, toho e požičovania požičovania online, ale e, samozrejme treba plniť aj ďalšie ciele verejnej politiky, napríklad archivácia e-kníh alebo zdostupňovanie e-kníh v rôznych formátoch, aby boli zachované aj pre budúce generácie. No a mm, ešte ku kompromisnému návrhu 3. My by sme chceli, aby bolo jasné, že harmonizácia na vysokej úrovni ochrany by naozaj uh, mala odkazovať na definície a výnimky, ale že nežiadame, aby sa existujúce výnimky obmedzenia um, mm, odburávali, pokiaľ ide o autorské právo, pretože všetky tieto výnimky a obmedzenia, ktoré tu sú v jednotlivých členských štátoch, plnia veľmi dôležité ciele verejnej politiky, napríklad ochranu slobody prejavu alebo slobody eh, a práva na vzdelanie, takže sme presvedčení, že sa dopracujeme k dohode v týchto niekoľkých otvorených otázkach a že to stanovisko bude veľmi dobré a prispieje k perspektíve eh, z pohľadu jednotného trhu na túto správu. Ďakujem pekne. Ešte niekto by sa chcel vyjadriť k tejto správe. Ja tu ešte mám niekoľko bodov. Ja som teda preložila 5 pozmeňovacích návrhov e, v štyroch veciach. Jednak sa to týkalo výnimiek, aby výnimky boli ekonomické a sociálne prínos, teda aby to bolo prínosné pre tieto ekonomické a sociálne témy, ale musí to byť samozrejme technologicky neutrálne. A potom je tu otázka neformálneho vzdelávania. Myslím, že to bolo príliš široké, ťažko definovateľné. No a keď sa pozrieme na tie výnimky pre knižnice, ja chápem, prečo to chcete a že by to mohlo byť užitočné, ale zároveň, ak sa pozriete na tú osobu, ktorá vlastne mm, tvorí a jej e, dielo nemusí byť komerčne dostupné, tak niekedy je to tvorca, ktorý možno dúfa, že ešte bude mať z, toho, z tej svojej tvorby nejakú, nejakú odmenu. Takže musíme sa pozrieť aj na to, e, čo to vlastne má znamenať tá, tá, tie diela, ktoré už nie sú tak e, obchodované, aby sme teda neodrezali niekoho teda samozrejme obsah má byť k dispozícii a tak ďalej. No, účelom autorských práv je, aby sa e, povzbudzovala rôznorodosť obsahu a preto musíme chrániť odva, odmenu, odmenovanie tvorcov a e, umelcov. No a keď sa pozerám na 29 to je vlastne tá vyjednávacia pozícia medzi autormi, tvorcami v tom hodnotovom reťazci Mm, samozrejme, vážime si kreatívny obsah, to musí byť jasné, ale musíme zabezpečiť aj to, aby vydavatelia tiež e, mali chránenú tú svoju pridanú hodnotu, takže aby to nebolo len medzi tvorcom a vydavateľom, ale aby to bolo férovo vyvážané. Takže 29 ma trošku teda znepokoje. Čo sa týka prenositeľnosti a geoblokácie, Viem, že už e, to tu spomínali kolegovia, takže ja som presvedčená, že ak e, online obsah nie je dostupný v jednom členskom štáte, tak e, to by ľuďom nemalo brániť prejsť do iného štátu ako piť si to tam. Čiže v digitálnom svete, teda v, v tradičnom svete by ste si mohli ísť do ktorého ktoroľvek iného členského štátu to kúpiť, ak to nie je vo vašom domovskom štáte. No a treba ale zamyslieť nad tým, aby to nebolo také nejaké preteky eh, k najlacnejšiemu, že ľudia si budú kúpať ten digitálny obsah v inom členskom štáte, len pretože tam bude lacnejší a že teda takto sa vlastne obídu nejaké poplatky v ich vlastnom členskom štáte. No možno sa na tom dá trošku popracovať. No a preto mám trošku obavy, pokiaľ ide o ten pozmeňovací návrh ALDE, teda tá mm, väčšia harmonizácia. E, tam treba byť trošku obozretný, že kde sa žiada táto harmonizácia. Viem, že keď komisia tu bola minulý týždeň, komisár Ansip, tak sa snažil natiahnuť teda veľmi jasnú líniu medzi tým, že e, obsah bude k dispozícii, nebude tam geoblokácia, ale to neznamená, že budú nejaké paneurópske licencie na absolútne všetko, pretože on e, to považoval za príliš nákladné a to by vlastne obmedzilo obsah. Takže ďakujem ešte aj za zohľadnenie môjho pozmeňovacieho návrhu k tým vykonovacím opatreniam. A to je v kompromise 3. Hovorila som dosť dlho na to, aby komisia stihla prísť. Výborne, sú tu. Maybe we could hear a little bit from the commission. Možno si teraz môžeme niečo vypočuť od komisie, čo sa týka vytvárania kompromisných návrhov, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Prepačte, prosím, ak som vás prinútila hovoriť dlhšie, než ste pôvodne chceli. Dohodli sme sa na tom, že nebudeme hovoriť až tak príliš rýchlo. Čo sa týka toho, čo sme už zistili v rámci IMCO k téme copyrightu autorských práv, je mi jasné, že práca ešte prebieha, aby sme sa dopracovali kom- ku kompromisným pozmaňovacím návrhom a taktiež je dôležité pre IMCO sa na tieto témy zdôrazniť na tieto témy zamerať. Je mi jasné, že vám to leží na srdci a e, je to súčasť e, voľného pohybu služieb. Je mi jasné, že sa musíme zabrať otázkou prenosnosti a dostupnosti elektronického obsahu Taktiež je tu téma paneurópskych licencií. Myslím si, že názor na túto tému zdieľame s ohľadom na lepšie fungovanie vnútorného trhu e, pre e, obsah, respektíve produkty chránené autorskými právami. Netýka sa to však služieb zatiaľ. Objavilo sa tu niekoľko kompromisov. Zjavne do veľkej miery je to zaujímavá pozícia pre komisiu, pretože rozumieme tomu, kam sa uberá táto správa že by malo ísť skôr o vyriešenie problémov s implementáciou smernice Infosok z roku 2011 a um, je možné, že nás budete žiadať o legislatívne zmeny v e, aktoch týkajúcich sa autorských práv. Myslím, že komisia ešte nemá finálne stanovisko k tomu, ako by sme v tomto mali postupovať a ako e, prípadne zmeníme legislatívny balíček. Tento rok by sa to malo objaviť na programe, ale nie je to ešte uzavreté. Preto z týchto dôvodov um, budem prezentovať skôr všeobecné komentáre. Ak by členovia výboru mali nejaké špecifické otázky týkajúci sa implementácie smernice 2011, tak môžeme sa tomu venovať. Um, um, došlo k um, Ne e, rovnomernej implementácii e, Čiže dovolte mi prosím, aby som takto vysvetlila svoj všeobecný prístup a ešte raz sa ospravedlňujem za neskorý príchod. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani Ford. E, chceli by ste sa prosím vyjadriť, spravodajca, respektíve spravodajkyňa. Pani Stiller, ďakujem pekne. Áno, je určite jasné, to je na adresu kolegyne z komisie, že nikdy neviete, ako sa vyvinie program rokovania. Snažíme sa nájsť kompromis Myslím, že už niekoľko kolegov o tom hovorilo a vidíme, že postupujeme vpred, najmä dvojke, trojke a šestke. Dúfam, že v následujúcich dňoch sa nám podarí nájsť niečo, čo by bolo akceptovateľné, tak ako pani predsednička už nadniesla možné riešenia. Ďakujem vám všetkým za spoluprácu, veľmi nám to pomohlo a určite nám to pomôže aj vo výbore pre právne záležitosti, aby sa týchto 250 pozmeňovacích návrhov premietlo do kompromisov. Ďakujem ešte raz za e, spoluprácu, ďakujem komisia, a ďakujem aj pani predsedníčke. Ďakujem, hovorí pani Ford. A teraz sa presunieme, respektíve vrátime k bodu 9 na programe rokovania a to je e, v ústretí obnovenému konsenzu k e, vymožiteľnosti IPR, teda e, práv vlastníctva. Našou spravodajkyňou je taktiež Katrin Stiller, e, predseda e, výboru Jurí Pavel Svoboda vypracoval správu. 39 pozmaňovacích návrhov bolo predložených v rámci IMKO a máme 6 kompromisných pozmaňovacích návrhov. Katrin, spravodajkyňa, chceli by ste začať? Áno, ďakujem pekne. Toto je skvelá príležitosť na to, aby som sa ešte raz ujala slova a hovorila o pozmaňovacích návrhoch k môjmu stanovisku, k e, vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, ak, odvtedy, ako som naposledy hovorila vo výbore, tak som navštívila kanceláriu pre harmonizáciu vnútorného trhu. Um, potom v Štrásburgu sme sa tejto téme taktiež venovali. Zdá sa, že čas veľmi rýchlo plinie a v rámci observatória sme sa tiež venovali tejto téme. Snažila som sa pochopiť vývoj v tejto oblasti a to, aký bude časový plán v rámci tohto e, roka a aké dopady na európsku ekonomiku by mala práve vymožiteľnosť eh, pravdušeného vlastníctva. Myslím, že eh, tí kolegovia, ktorí ešte nenavštívili túto kanceláriu, by tak mali urobiť, e, pretože by sme mohli viesť veľmi zaujímavú diskusiu o tom, ako táto kancelária pracuje. Ehm, myslím, že by to bola veľmi dobrá aktivita, aby aj iní ľudia rozumeli tomu, ako pracujú a ocenili ich prácu. A teraz sa vrátim k pozmaňovacím návrhom. Máme 6 kompromisov. Uh, Ďakujem všetkým za spoluprácu. Pracovali sme na tom minulý týždeň a viem, že niektoré pozmaňovacie návrhy ešte musíme dotiahnuť, ale opäť máme ešte čas do budúceho týždňa. Podobne ako sme diskutovali pri autorských právach, máme čas na to, aby sme opravili tieto kompromisy. Teda mali sme 39 pozmaňovacích návrhov, z ktorých vyplynulo 6 kompromisov a všetkých 39 pozmaňovacích návrhov predložených kolegami nám pomohlo rozpútať diskusiu, ale viete, že e, máme len obmedzený priestor na textovú časť. a výbor e, pre vnútorný trh e, taktiež výrazným spôsobom prispel k vypracovaniu z tohto stanoviska a taktiež mňa zaujíma, to, čo komisia povedala ku kompromisom a k samotnej podstate stanoviska, um, prípadne ak uh, chcete um, vyjadriť nejaké aktualizácie k textu, rada si to vypujem. Ďakujem pani predsedníčka za podporu. Um, teraz nás čaká ešte stretnutie k téme e-stratégie. Ako viete, Švajčiarsko má štatút pozorovateľa, nie je členom EÚ, ale my sa stretneme so zástupcami tejto krajiny na tomto stretnutí. Budem vás potom informovať. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Ďalší rečník. Ak mi dovolíte, je to opäť Roža Tun und Holnstein. Budem hovoriť v mene Sabine Ferhajen, e, tieňovej spravodajky, ktorá sa nemohla zúčastniť, poslala mi e-mail, kde ma žiada, aby som vám poďakovala, Catherine, vám explicitne za veľmi vyvážené stanovisko a za skvelú spoluprácu. Za EPP e, bolo dôležité e, zdôrazniť sa, zamerať sa na to, že vymahateľnosť pravdušeného vlastníctva hrá kľúčovú úlohu v kultúrnej diverzifikácii a v konkurencie schopnosti eh, porušovaniu pravdušeného vlastníctva by sme sa mali eh, stále venovať a komunikovať eh, túto tému občanom, najmä mladej generácii, ktorá si neuvedomuje dopady tohto právneho stavu s ohľadom na malé a stredné podniky by sme mali zabezpečiť um, schválenie niektorých pozmaňovacích návrhov Mali by sme sa zamerať aj na, aj na alternatívne e, schémy diskusí. Ako už bolo uvedené minulý týždeň v Štrásburgu, bol dosiahnutý široký konsenzus e, naprieč všetkým politickými skupinami k tejto téme, čiže už niektoré kompromisy boli odsúhlasené, niektoré menšie zmeny je potrebné v kompromisoch však e, ešte naďalej urobiť, ale e, rovnako ako Sabina Ferhajen e, som si plne istá, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu v tejto veci. Ešte raz by som rada poďakovala Katrin Stiller za skvele odvedenú prácu a taktiež iným skupinám za veľmi dobrú spoluprácu a ešte raz sa ospravedlňuje, že tu s nami dnes nemôže byť. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani Ford. Mm. Dani, vy zastupujete ďalšieho kolegu. Áno, máme tu veľké zmeny dnes. Dan Dalton e, je tieňovým spravodajcom a e, čiže prosím, zmeňme meno tieňového spravodajcu tomto fajli. Ďakujem pekne, pani predsednička. Len moje komentáre k poslednej téme. Veľmi dobrá spolupráca s tieňovými spravodajcami ďalšími a so spravodajcom prebehla, najmä minulý týždeň z nášho pohľadu je vymožiteľnosť pravdušeného vlastníca absolútne esenciálnou témou najmä pre kreatívny priemysel, pre výrobný priemysel. Niekedy na to zabúdame v tejto diskusii a to najmä preto, lebo sme sa e, skôr zaoberali tou debatou k predchádzajúcemu bodu, ale celkom určite sú tu, sú tu rozdiely v porušovaní týchto práv online a offline. A ja si myslím, že verejnosť to taktiež inak vníma, čiže e, porušenie, ktoré sa deje offline, zistia ľudia o mnoho rýchlejšie e, než online ale stále ide o tie isté práva duševného vlastníctva, čiže sa musíme sústrediť na tieto prvky e, dvoch základných druhov porušení a taktiež e, ako penalizovať e, ľudí, ktorí tento elektronický obsah ohrozujú, porušujú. Čo sa týka aktuálnych kompromisov, my sme veľmi radi, že v akčnom pláne komisie sa objavil prístup Follow the Money. To je pre nás kľúčové pretože eh, by sme sa mali zamerať pri sankcionovaní najmä na ľudí, ktorí používajú tento elektronický obsah na nelegálne obohatenie, ale sme trošku skeptickí, čo sa týka návrhu o chargeback, o vrátení poplatkov, prvá polovica odseku, tak tam by sme skôr e, vítali diskusiu k tejto téme a v druhej polovici odseku my navrhujeme našu vlastnú textáciu a taktiež by sme sa radi pozreli v ďalšom kroku na to, aké budú výsledky diskusie a doplnili potom tú druhú časť odseku. Um, celkovo za Rate sme však veľmi spokojní. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani Ford. Ďakujem. Teraz má slovo pani Dita Charanzová. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujeme spravodajkyni eh, za odvedenú prácu a myslíme si, že na základe stretnutia tieňových správodajcov, ktoré sa odohralo minulý týždeň, sa nám podarí dosiahnuť záverečnú dohodu. Všeobecne máme pozitívne naladenie voči pozmaňovacím návrhom. Nepodporíme však úplne všetky. Rada by som vypichla jeden, a to je 34 týkajúca sa um, um, labelingu. Bezpečnostné nálepky uh, by sa mali uh, uh, týkať najmä fyzických produktov. V prípade takýchto um, elektronických produktov to nie je príliš prínosné. Um, tiež vítame akčný plán k otázke pravdušeného vlastníca. Nevidíme tam nejaké väčšie problémy. Tešíme sa na hlasovanie budúci týždeň. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A teraz za GUE. A to bolo všetko. A teraz za zelených. Um, Pani Julia Reda, ďakujem pekne. Myslím, že sa blížime k dohode o všetkých kompromisných pozmaňovacích návrhoch a my, e, my sa tešíme, že pozmaňovacie návrhy za našu politickú skupinu boli zohľadnené. Našli sme ich aj v kompromise. Rád by som sa pridala k tomu, čo už povedal pán Dalton, čo sa týka rozsahu pôsobnosti, respektíve rozsahu e, porušovania týchto práv. Ja myslím, že autorské práva sú len e, časťou celej tejto veľkej témy a v rámci akčného plánu na vymožiteľnosť práv duševného vlastníca sa objavuje správna snaha. Ja si myslím, že e, celá táto téma bola veľmi správne reflektovaná v, vo vypracovanom stanovisku. A čo sa týka kompromisných pozmeňovacích návrhov, máme tu len jeden otvorený bod, týka sa to trojky. Na rokovaní tieňových spravodajcov sme sa tomuto venovali, ale nedopracovali sme sa k záveru. Toto je za zapojenie systému eh, online varovania pre spotrebiteľov. Ehm, nie, nie sme si však eh, plne um, istý, či uh, by sa mohol um, vytvoriť systém trojnásobného varovania pre používateľov internetového obsahu a tým pádom by sa potom ten obsah zablokoval. Pre nás by bolo dôležité, aby sa tento pozmaňovací návrh odstránil z kompromisu, inak nemôžeme tento text akceptovať. Čo sa týka tohto bodu, tak som názor vyjadrila. So zvyškom sme spokojní. Rada by som sa tiež ešte sústredila na jeden bod, ktorý sme prerokovali na stretnutí tieňových spravodajcov. Možno by to zaujímalo všetkých, pretože to bola otázka pozmaňovacieho návrhu 30. Tento som predniesla ja plus ďalší kolegovia a ide o jednoduchšiu identifikáciu um, informácie o tom, kto je držiteľom práv duševného vlastníctva. Napríklad, ak máte fyzický produkt alebo fyzickú knihu, obvykle je tam uh, E, trademark alebo e, znak autorského práva, ktorý je vytlačený na tomto výrobku alebo knihe, ale v prípade elektronického produktu tomu tak nie je. Ak napríklad máte obrázok alebo fotografiu na internete, tak informácia o právach duševného vlastníctva e, nie je priamo tam obsiahnutá. Čiže Jedna e, z verzií, ako vyriešiť túto tému, by bolo zahrnutie metaúdajov k tomuto obsahu a tým pádom by sa legalizácia e, zjednodušila, respektíve používanie e, obsahu legálnym spôsobom. Čiže ak by sa toto vysvetlilo doplnkovo v tomto pozmeňovacom návrhu, tak by nám to pomohlo, e, aby všetci vedeli, že nevytvárame extra databázu, ale by sme tam radi dodali len tieto meta údaje. E, ďakujem vám a dúfam, že sa veľmi rýchlo dopracujeme k dohode. E ďakujem. A teraz máme teda aj Teňovo za FDD, ale nie je prítomný. Takže chcem sa spýtať, či sa ešte niekto chce vyjadriť. Komisia, chcete? Nech sa páči. Ďakujem pekne, iba stručne. Ešte sme nevideli tie kompromisné pozmeňujúce návrhy, ale vypočuli sme si príspevky jednotlivých poslankyň poslancov. Zdá sa, že je tu pomerne značný konsenzus a sme veľmi spokojní, ako sme skonštatovali, pokiaľ návrh správy a pokiaľ ide aj pozmeňujúce návrhy, že pravdepodobne teraz to bude ešte lepšie. V zásade dve veci Pokiaľ ide o pozmiňujúci návrh 34 a tú otázku označovania značiek, pokiaľ ide o ten, ten biely zoznam, biele označovanie, to môže byť problematické v niektorých prípadoch. Myslím si, že je dôležité na toto poukázať. Takže pokiaľ ide o informovanie ľudí o tom, že ide o práva duševného vlastníctva, ktoré sa musí udržiavať. Myslím si, že to je prospešná informácia. Myslím si, že je to monitorovacie centrum to môže poukázať, pokiaľ ide o šírenie povedomia. Tieto veci sú veľmi prospešné, ale niekedy sú tam problémy. No a možno by to nebolo úplne jasné, to, čo bolo skonštatované, pokiaľ ide otázku akčného plánu, či to pokrýva všetky porušenia práv duševného vlastníctva, ako je to s komerčnou úrovňou. Takže sú tu politiky, ktoré sa týkajú porušení na komerčnej úrovni. No a pokiaľ ide o to, čo sa týka malých a stredných podnikov, pokiaľ jednotlivé služby, ktoré umožňujú malým a stredným podnikom aby sa bránili voči porušovaniu, čo je zložité z hľadiska nákladov na súdne spory, tak myslím si, že to je dôležitá vec, ktorú je dôležité doriešiť. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať aj našej spravodajkyni. Myslím si, že je dôležité zachovať inovácie, preto tie produkty musia byť bezpečné. Ďakujem pekne všetky komentáre. Toto bola veľmi zaujímavá diskusia, ktorú sme viedli a chceme zabezpečiť, aby nedochádzalo k zdvojeniu úsilia a chceme zabezpečiť aj teda dobrý postup, ak dochádza k porušeniu pravidel. Takže možno, že toto je, tu ide organizáciu, ktorú sme mohli pozvať k nám do parlamentu a dám ešte slovo Catherine, požiadam o stručné komentáre. Ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pekne aj komisii, členým spravodajcom, kolegyňam, kolegom. Komisia naznačila dôležitý bod týkajúci sa malých a stredných podnikov, pokiaľ ide o prístup k riešeniam, ktoré sa týkajú otázok ochrany duševného vlastníctva. Áno, to je zásadná vec. Myslím si, že pevne verím, že sa nám podarí to vypracovať, tie kompromisné návrhy. V bude si 6. Ďakujem pekne za spoluprácu na tejto dôležitej otázke. Pokiaľ ide o samotný obsah, keď sa do toho pustíte, tak zistíte, že je to veľmi dôležité nielen z hľadiska tých regiónov, ktoré zastupujem, ale z hľadiska celej Európskej únie. Takže pokiaľ je samotný rozsah, to je skutočne veľmi veľké, dôležité, aj zásadné, aby sme tu mali pravidlá presadzovania a výmen najlepších postupov, aby sme vykonali všetko, čo je v našich silách, preto, aby sme sa riadili tým princípom follow the money. To je dôležité z hľadiska riešenia tých prípadov porušovania. Ďakujem pekne za spoluprácu, teším, teším sa na ďalšiu spoluprácu a budúci týždeň asi budem môcť hlasovať. Ďakujem. And that concludes today's No a tým pádom sme sa dostali k záveru nášho zasadnutia. Zajtra začíname o 9. ráno a budeme diskutovať o návrhu, ktorý sa týka TTIP. Uvidíme, či sa nám aj zajtra podarí takto sa držať nášho časového harmonogramu. Ďakujem.